much time. Yeah, okay. We are running out of time. I know. Yeah. Right. Um, good afternoon, everybody. I, I... Dobre, poprosím vás, aby ste sa pousádzali, aké tu ešte nie sme v plnom počte, ale musíme začať, pretože inak nám nevíde čas. Takže máme tu už signály od tých, čo nám tu sledujú čas. Takže Prvý bod programu teraz je bod 10, hlasovanie o návrhu správy Wolfa Klinca o ratingových agentúrach. Takže ak máte svoje hlasovacie karty, prosím, zasunte ich. Urobíme si malý test. Poprosím test elektronického hlasovania. Sven tu nemá kartu. And hasn't got his. Ani Pitela nemá kartu. Ešte niekto, čo nemá kartu. Takže otestujeme si to takto. Páči sa vám tá osoba, ktorá sedí vedľa vás, nech sa páči v hlasovaní otvorené. Could do this one secretly. <laughs> Ešte dobre, že je to tajné hlasovanie. We have a secret ballot, yeah, secret ballot. Áno, secret, ťa, ťa, tajné hlasovanie. Páči sa vám osoba vedľa vás, sediaca. Right. Okay, so, so... Dobre, takže ešte traja nám chýbajú. Uh, zelení socialisti. Uh, mož... Uvidíme, či to funguje. Skúste. Skúste. Á, ah, blízka sa tu. Á, ah, takže 64 a 65, tá istá osoba. A funguje to, ak ste v rôznych e, miestnostiach, dobre? Takže končím hlasovanie. Okay, I'll be, I'll, are... Okay, I'll be ready then? Dobre. Takže kompromis C, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací na 47, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 48 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis D za, proti, zdržali sa, schválené. 52, 53 za, proti, zdržali sa, schválené. 54 za, proti, Zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, takže preveríme si 54. -ku. And, okay, the vote's closed. Končím hlasovanie. A ešte stále je tu jeden viac za, ale o jeden hlas je to aj tak e, teda zamietnuté. 56 za, proti zdržali sa, schválené 57 za, proti, zdržali sa, preveríme si 57, teraz som taká trošku zmetená. Keďže všetci hlasovali, končím hlasovanie. Zamietnuté. a stále je to ešte 13.20, takže o jeden hlas hore dolu. Dobre. 58 za. Prosím vás, dýhajte ruky, kto ste za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, myslím, že to je schválené. 60 padá, 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis E za, proti, zdržali sa, schválené. 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis F 64, preveríme si. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis F za, proti, zdržali sa, schválené. 68 za, proti, zdržali sa, schválené. 70 za, proti, zdržali sa, schválené schválené, G za, proti, zdržali sa, prijaté. Uh, Juri 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Uh, 76 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis H za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis I za, proti, zdržali sa, schválené. 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis K za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis L za, proti, zdržali sa za, e, schválené. 109 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme si 109. -ku. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Moment, ešte tu treba niečo dorátať. Takže je to teraz za, eh, za, za jedno? Pán Pitela. Ako hlasujete? Za, takže 16-15, eh, takže schválené. To bola 109, takže schválené. 110 za, proti, zdržali sa. A myslím, že je to to isté, ale preveríme si 110. Ole nemôže hlasovať, takže rýchlo, rýchlo zasunte. No, ešte stále dvaja ďalší musia hlasovať. Right. Are you pressing your button? Stláčate správne gombiky, Silvi. Mm, teraz už všetci hlasovali výborne. A zamietnuté. 111. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Júri 2, druhá časť za. A to je oddelené hlasovanie. Takže Júri, druhá časť, Júri 2. Takže oddelené hlasovanie, prvá časť. Kto je za? Prvá časť, kto je proti? Zdržali sa Myslím, že to je schválené. A druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 112 a 113 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis M, z, moment, moment, pôvodný text e, od 14 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis M za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis N. E, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. A ideme na 119. Za, proti, zdržali sa, prijaté 122 za, proti, zdržali sa, schválené 123 za, proti, zdržali sa schválené 124 za, proti, zdržali sa, myslím, že schválené, preveríme si, 124. Has everybody voted? Všetci hlasovali, končím hlasovanie. A je to schválené a ešte dvaja proti, takže je to 20-20. Dobre, padá. Takže 20-20 zamietnuté. Takže 125 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis O. Za, proti, zdržali sa, schválené 127 za, e, proti, zdržali sa, schválené 128 za, proti, zdržali sa, schválené kompromis P za, proti, zdržali sa, schválené kompromis Q za, proti, zdržali sa, schválené 142 za, proti, zdržali sa, schválené. 123 143 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 144 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 145 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 146 za, proti, zdržali sa, schválené. 147 za, proti, zdržali sa, myslím, že zamietnuté. Preveríme si 147. Keep going, keep going. Len hlasujte, hlasujte. Všetci hlasovali a je to zamietnuté. Takže 148 za, proti, zdržali sa, schválené 149 za, proti, zdržali sa, zamiet, e, zamietnuté 150 za, proti, zdržali sa, preveríme si 150. -ku. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. A e, schválené. 151 za, proti, zdržali sa e, schválené 152 za, proti, zdržali sa zamietnuté 153 za, proti, zdržali sa zamietnuté 154 za, proti, zdržali sa zamietnuté 155 za, proti, zdržali sa zamietnuté 156 za, proti, zdržali sa, schválené. Júri 6, prvá časť. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 158 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté. Preveríme si 158. Oui. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Sven. So, Pitella. Pitella. Can we start, can we start? Ah, začneme teda od znovu. Zrušíme to hlasovanie. Hlasujeme teraz o pozmeňovacom návrhu 158. Otvárame hlasovanie 158. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Dobre, takže schválené. 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 160 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 161 za, proti, zdržali sa zamietnuté 162 za, proti, zdržali sa zamietnuté, eh, schválené 163 za, proti, zdržali sa schválené 164 e, za, proti, zdržali sa schválené 165 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pôvodný text za, proti, zdržali sa e, schválené 100, kompromis R, za, proti, zdržali sa schválené. 173 za, proti, zdržali sa zamietnuté 100, preveríme si 173. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Koľko ešte extra? Koľko extra ľudí? Zamietnuté. 174 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 175 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 176 za, proti, zdržali sa, schválené 177 za, proti, zdržali sa, ešte raz, 177 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis S, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, druhá časť. Hlasujeme. Kto je za? Proti zdržali sa, e, schválené. 184 za, proti, zdržali sa, schválené. 185 za, proti, zdržali sa, e, schválené. 186 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 187 za. Chcete si to preveriť, tú 186? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A definitívne zamietnuté 187 za. Asi musí hlasovať aj niekto iný než Wolf. Takže 187. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 188 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 189 dve časti. Prvá časť za proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale asi by sme si to mali preveriť, takže 189, prvá časť. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. A je to zamietnuté tromi hlasmi plus jeden uh, takže plus 2. Pán pítela už má svoju hlasovaciu kartu, takže je to zamietnuté. Uh, druhá časť za? Nie? Wolf? Môžeme hlasovať o tej druhej časti? Dobre, druhá časť 189. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 190 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 191 za, proti, zdržali sa zamietnuté. E, pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Dvojka za, proti, zdržali sa zamietnuté. 3 za, pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 4 za, 3, e, proti, zdržali sa, zamietnuté preveríme si. Končím hlasovanie. A treba pridať ešte dve pluska. A žiadne mínuska, takže schválené o jeden hlas. Lebo tam ten rapid je dva extra. Takže pozmeňovací návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 7 za. Mm, je to kompatibilné, takže 7 za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, ale preverme si to. Zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10 za, teda v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté 15 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté Jurice za, proti, zdržali sa, zamietnuté 17 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis A za, proti, zdržali sa, schválené. 24 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, schválené. Takže kompromis B. Za, proti, zdržali sa, schválené. Tridsaťsedem za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz hlasujeme elektronicky o celom texte v pozmenenom zmení. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Takže jednoznačne schválené. 27 za, 14 sa zdržalo. Blahoželáme. Could you, Mohli by ste prosím ujasniť, že kto hlasuje a nemá kartu, aby sme vedeli. Sven Gigold a Diego Fejo. Pán Pitela Eh, bol bez karty, ale už ju má. Takže, dobre. Prejdeme the vote. Right. We having a change of secretariat. Right. A mení sa tu teraz sekretariat, ale ja budem v každom prípade predsedať. Takže máme tu správu Ashley Fox o riadení spoločnosti vo finančných inštitúciách. Ste všetci pripravení? Odsek 1, pôvodný text za. Proti. Proti. Zdržali sa prijaté. M, proti. Zdržali sa prijaté M3. Proti Zdržali sa prijaté. Je tam nejaký hluk. Pôvodný text, odsek 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Čas 2, za, proti, prijaté. Kompromis, kompromis A, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis B, za, proti, zdržali sa prijaté Prijaté. Kompromis C za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis D. Ako? Aha, áno. Takže toto padá, takže ideme na 14, a to je dosť ďaleko až na budúcej. Aha, to je u mňa. Dobre, tak 14, to je môj návrh, aha. Takže za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis. E? Aha, pardon, nie. Najprv 15 musíme urobiť. Takže za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis E, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh. 19. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 20. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 21. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis F, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej ideme na 29. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. Môžeme si to preveriť, 30, ak si želáte. Čiže hlasujeme o 30. -tke. Tridsať, prosím pekne. 30. Každý odhlasoval. Končím hlasovanie. Výsledok je to prijaté. Pán Fejo, aha, Diego, ďakujem. Takže prijaté. Dobre. V poriadku. Takže Jury prijaté. Takže 32 za proti zdržali sa prijaté. Juri, odsek 7, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Myslím. Juri 8, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 35, za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej Jury 13, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Júri 15, za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté, e, zamietnuté. 37. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Júri 14, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Juri a ja, to je za, proti, zdržali sa, zdržali sa, prijaté. Odsek 14, 39, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Juri, odsek 10, za, proti, zdržali sa, prijaté stiahnuté, to vypadáva ďalšie. Takže IMKO 14, myslím. Aha, takže aj IMKO vypadáva. Takže ideme na 43, to je za. Proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamiestnuté. Poprosím ešte raz 43, To je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Juri 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko 10, za, proti, zdržali sa. Poprosím, preveríme si desiatku, Imku 10, teda Imko 10. Končím hlasovanie. Zdá sa, že to nefunguje celkom, ale jasné, prijaté. Kompromis G. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ostatné vypadáva, takže Júri 6, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 57, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis H. Moment, prosím. Dobre, kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté Prijaté. Jury 2. Á, tom sa nehlasuje. 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 61. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 62. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 63. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Juri 4, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Juri 3, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 64, za? A, chcete si preveriť Juri 3? Áno, už začína prichádzať únava, že? Končím hlasovanie. Prijaté. Dobre. No, Momentík, ospravedlňujem sa vám, hovorí pani predsednička. Teraz sme na 64. 64. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 65. Za, proti, zdržali sa. 65 ešte raz poprosím. Tak, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 66. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis I. To je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej, 69. Ešte som mi nenašla, hovorí pani predsednička. Hm, takže 69. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. A teraz čo? 70. A. Aj o 70 hlasujeme. Takže 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz kompromis je. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. A teraz kam ideme? Aha. Imko 19. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Imko 11. Za, proti, zdržali sa. Ešte raz. Imko 11. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Júri 11 to sa nehlasuje. Juri 22, kto je z... Moment. Pardon, 11. A, to je jasné, mám kompetenciu. Juri 22, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 76, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 77, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 78, kto je za? Proti, Neviem, ako hlasovali socialisti. Za. Mhm. Dobre, tak je to prijaté. 79, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Juri 11, nehlasuje sa. Imko 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 80, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 81, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. IMKO 4. Aha, vypadáva. Mhm. Takže IMKO 13. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Ďalší text tam vypadá. Takže 82. Kto je za? Proti, zdržali sa. Asi si to musíme preveriť. Tam bude asi najľahšie. Takže 82. preverujeme elektricky, eh, elektronicky. Pardon. Každý odhlasoval. No, o jeden hlas to prešlo. O dva. A o jeden nakoniec. Dobre. 83. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 85. Za, proti, zdržalo sa. Aha, vypadáva. Pardon, 87. Hej, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 88. Za? Proti? Zdržali sa? Zdržali sa? Zamietnuté. 89. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Niekto si niečo žiada? Aha, a ktorý, o ktorom to hovoríte? 89? Dobre, skontrolujeme si to. Preverujeme 89. Dobre. Je to zamietnuté. Hej. Juri 23, to ide automaticky. Takže Imko 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Imko 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Juri 25, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Juri 24, o tom sa nehlasuje. Ďalej, 95, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si elektronicky 95. -ku. No, každý hlasoval. Dobre, končím hlasovanie. Aha, takže jeden hlas padá, vypadáva. Zamietnuté. 96 za, proti. Nevidím žiadne ruky, že by sa dvíhali. 96. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 97. Kto je za? Proti. Zdržali sa. To si preveríme. 97 preverujeme elektronicky. Zamietnuté. 98. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 100. Za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 103 za, proti. Skontrolujeme si 103, prosím. Prijaté.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 proti, zdržali sa, zamietnuté. Jury 26, to je automaticky, 116 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 117 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis L, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 121, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujme si tento prípad. A vy dve. ste nehlasovali. Končím hlasovanie. A toto vypadáva. Pretože Sven. No aj tak to neprešlo. Ďalej, 121, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Kompromis M, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Juri 18, 19, 17 automaticky. Ďalej 124, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej 125, 126, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis N, za, proti, zdržali sa, prijaté. 132, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis O. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 139. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to je zamietnuté, ale preveríme si to. 139. Áno, je to zamietnuté. Takže 142. Kto je za? 142. Ďalej proti. Hmm, ťažké, keď EPP nehlasuje. Takže 142. Znova. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. To ostatné vypadáva. Ďalej 144. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Jury 20. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 21, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmite nám 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, ale text si vlastne teraz preveríme elektronicky. Moment. Otázka na objasnenie, prosím. Kompromis H. Tam bol pozmeňujúci návrh k tomu ústny v tom kompromise Myslím, že sa o ňom hlasovalo v rámci kompromisu. To som si chcel len preveriť. Áno, áno, áno. Nebolo tam vypichnuté ako ústny pozmeňujúci návrh. Asi som to mal. Aha, bolo, bolo to tam. Nevadí. Nikto, ne, nikto vlastne, keď sme hlasovali, tak nikto nebol proti, nemal výhrady, takže je to, je to prijaté. Teraz hlasujeme o celkovom texte s týmito pozmeňujúcimi návrhmi. moment. Takže toto rušíme. Moment. Hlasovali sme vlastne. Aha, ešte citácia 1, pôvodný text. Aha, pardon, čiže citácia 1, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Citácia 2, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. A teraz budeme hovoriť, e, hlasovať o celkovom texte aj s pozmeňujúcimi návrhmi. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Takže 38, 3, 2, myslím. Dobre. Teraz ideme ďalej. Takže budeme hlasovať o vymenovaní člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky, pána Petra Prata. Dnes predpoludním bolo vypočutie a um, môžeme aklamačne. Mm, vyhovuje vám, ak by sme hlasovali aklamačne. Dobre, takže musíte ak- aklamovať. <laughs> right, that's done. Dobre. Takže pokračujeme. a ideme na návrh správy pána Kutaša o EIB, výročnej správe EIB za rok 2009. E, pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3 za, proti, e, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválené 4 e, za, proti, zdržali sa, schválené kompromis A za, proti, zdržali sa, schválené 8 e, za, proti, zdržali sa, schválené 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválené 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis B. Za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti. Poprosím ešte raz. 14 za, e, proti, zdržali sa. No, budeme musieť elektronicky hlasovať. Ani nevidím, ako hlasovali. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. No, áno. Dobre. Takže pozmeňovací rok 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 padá. Kompromis C za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis D e, za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, Poprosím elektronické hlasovanie 31. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. A to neprešlo. Well, it still falls. Napriek tomu je to zamietnuté. Takže pôvodný text, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa e, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Povedal niekto, že druhú časť si preveríme, takže 31, nie? Dobre, druhá časť, pôvodný text, e, odseku 11. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Dobre. Takže zamietnuté. Takže mala som pravdu. 32. E, Áno, 32 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis E za, proti, zdržali sa, schválené. 37 bola stiahnutá. Pôvodný text 13 e, za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis F za, proti, zdržali sa schválené. 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 39 za, proti. 39, prosím hlasujte. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 40 padá, pôvodný text e, odseku 14 za, proti, zdržali sa schválené. 41 za, proti, zdržali sa schválené. 42 za, e, padá, 43 mm, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválené 46 za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté pôvodný text za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis G za, proti, zdržali sa, schválené. 50 za. A v hlasovacom zozname je, že 48 a 49 sú kompatibilné ako doplnok, takže asi o nich musíme hlasovať, či nie? A je to integrované v kompromise. Dobre, ďakujem. Áno, to bolo pre prípad, že by to neprešlo. Dobre, 50 za, proti, zdržali sa, schválené. 51 za, proti, zdržali sa, schválené. 52 za, proti, zdržali sa, schválené. 52, preveríme si elektronicky, veľmi veľa ľudí sa tu hlási. Pán Fejo, ako hlasujete? pán Gigold. Dobre, zamietnuté. Pôvodný text za. Pôvodný text k odseku 21 za. Pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválené. 53 za, a to v dvoch častiach. Takže prvá časť za, proti, zdržali sa, neviem. Elektronicky 53. That's carried. Schválené. Prvá časť. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, schválené. 57 za, proti, zdržali sa, schválené. 58 za, proti, zdržali sa, schválené. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa, schválené 61 za, proti, zdržali sa, schválené 62 za, proti, zdržali sa, schválené jednotka za, proti, zdržali sa, schválené kont 1 za, proti, zdržali sa, schválené kont 2 za, proti, zdržali sa schválené kont 3 e, za, proti, aha, to už je tam, takže kont 4 za, proti, zdržali sa e, schválené 5 za, A takže až po 14. Všetci, kto ste za, proti, zdržali sa. Všetky schválené. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa, schválené 17 za, proti, zdržali sa, schválené. Celý text takto pozmenený. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. A máme to schválené a teraz e, musíme hlasovať o návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie o návrhu uznesenia. Prosím, hlasujte. Ak vás tu ešte 11 eh, sedí, ktorí nehlasovali, máte zasunuté svoje karty, nehlasovali si, tak prosím hlasujte. Ešte 6 musíte zahlasovať, 5. 5 ešte musia hlasovať. 4, 3, 2, 1. Niekto tu nehlasuje. No dobre, končím hlasovanie. 31 za, 4 proti. Ďakujem. What do you mean? There is a second vote, which is this. Yeah. There's nothing. Right. Okay. okay. Yeah. Now we go on to the shh, professional. A teraz máme profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti. Pozmeňovací návrh 3. Za. 3 až 7 unblock za, proti, zdržali sa všetky schválené. 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A všetky ostatné 8 vrátane ústneho unblock e, za, proti, zdržali sa schválené text takto pozmenený Elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. 35, jednohlasne, fajn. A návrh legislatívneho uznesenia, hlasujeme o návrhu legislatívneho uznesenia, otváram hlasovanie. No prosím, hlasujte. Prosím vás. Prosím vás, hlasujte. Prosím vás, postlačajte tie gombiky. Ešte štyria musia hlasovať. Dvaja. Dobre, končím hlasovanie. 34 za. Výborne. prejdeme k hlasovaniu o správe Sofy Okoni. Dobre. Takže unblock, jedno hlasovanie, musím to prečítať. E, toto nariadenie rady v apropačnom postupe, ehm, robí spolurozhodovací postup o cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny a bude sa o tom hlasovať 16. marca, takže teraz e, hlasujeme o tomto rozšírení rozsahu pôsobnosti. Elektronicky, áno, elektronicky. Len jedno hlasovanie. Dobre, končím hlasovanie. 35 za. Výborne, pani Okony. Takže to sme rozšili a prejdeme k správe pani Sofie Okony o budúcnosti sociálnych služieb vo všeobecnom záujme. Dobre, pozmeňovací návrh 1 za, proti, Zdržali sa zamietnuté kompromis A. Tam je návrh ALDE ústny k kompromisu A. Súhlasíte? Dobre, môžeme akceptovať ústny pozmeňovací návrh? Chcete hlasovať o tom ústnom návrhu? Dobre, takže hlasujeme o tom ústnom oddelenie. Ústny, všetci za, proti, zhrali sa, zamietnutý tento ústny. Takže pôvodný kompromis, kompromis A, za, proti, zdržali sa. Elektronicky poprosím. Pôvodný kompromis A. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. A máme to schválené. Kompromis B, všetci, kto ste za, proti, zdržali sa, schválené. 6 plus je tam ústny pozmeňovací návrh mm, spravodajkyne. Dobre, takže Najprv dve hlasovania. Ústny pozmeňovací návrh spravodajkyne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si elektronicky. No, I don't know. Right. Okay. Right, that's carried. Schválené. Takže e, potom nemáme... Dobre, takže tu máme ústny pozmeňovací návrh k ústnemu pozmeňovaciemu návrhu spravodajkyne, e, aby sme doplnili e, rámec EU do jednej EU. Všetci za, proti, zdržali sa, zamietnuté. No to bolo ľahké. Sedmička e, za, proti, zdržali sa zamietnuté 8 za, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa Neviem. Prosím vás, dvíhajte ruky. Druhá časť e, za. Druhá časť osmičky za, proti zdržali sa a teraz si to preveríme. And could Aldi perhaps signal? Keby Alde prosím mohlo signalizovať. <laughs> okay, four of you haven't voted. 4, 3, 2, dobre, končím hlasovanie. A, schválené. To bola časť kompromisu B, takže nie. Teraz ideme na pôvodný text. Nie, nie, nie, pretože sme to zmenili. Takže jedenáctka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, zamiet, eh, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, eh, zamietnuté. 14 Dobre, ústny pozmeňovací návrh spravodajkyne. Za, proti, zdržali sa schválené. 15 padá, takže 16 je stiahnutá. 17, e, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa schválené, 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 20 za, proti, zdržali sa schválené, 21 za, proti, zdržali sa schválené, 22 za, proti, zdržali sa schválené, 23 za, proti, uh, nejak veľmi tu mávate rukami, 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 mm, za, proti, zdržali sa, schválené 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 30 za, proti, zdržali sa schválené a hlasujeme o celom texte v pozmanenom zmení, znení elektronicky. Thank you. Ďakujem pekne. I know, I know, it, it... Áno, áno. V závislosti od toho, kde sedí Colin, nevidím potom Sylvie, svetielko, takže dobre, končím hlasovanie 26, schválené. Dobre, po tomto vzrušení pristupujeme ďalej ku bodu 8 nášho programu a to sa týka európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky. Spravodajkynia pani Sierpa Pietikainen nie je tu, hovorí pani predsednička. Aha, No veď uvidíme. Prepačte, ja neviem čítať takéto signály, ktoré tu niekto vydáva alebo robí rukami. Hovorí pani predsednička. Dobre, takže konečne máme troška ticho v sále. Kolegyňa Sierpa, pripravená Týka sa to vlastne vašej správy. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, prepáčte. E, hneď sa začnem tejto téme venovať. E, dovolte, aby som poďakovala všetkým kolegom za veľmi konštruktívnu prácu na texte a pozmeňovacích návrhoch. A cieľom bolo nájsť kompromis, kde by sme e, sa zhodli na stanoviskách o výbore. A myslím, že netreba, teda nemáme nejaké väčšie problémy v tomto. A niečo som už vo svojich poznámkach vyjadrila, pokiaľ ide o smernicu o službách. Niektorí kolegovia nechceli, aby sa to tam spomínalo a bolo, tiež bolo vyjadrené stanovisko proti e, v súvislosti s, so spomenutím niektorých otázok služieb v súvislosti s týmto zmluvným právom. Takže e, ešte zo pár myšlienok v pozadí, ak dovolíte. V prvom rade zmluvné právo je vítané a by sa o ňom hovorilo a určite to bude dobré pre spotrebiteľov aj pre malé a stredné podniky. Potre, okrem toho, treba vypracovať e, hodnotenie dôsledkov, aby sme mali jasno aj správnej stránky v tejto veci. aby sa uvažovalo aj o možnom použití nástroja opt-in prípadne a aby sme vlastne zabezpečili vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov. Akékoľvek návrhy a e, kontrakty opt-in by mali mať tú istú úroveň ako to, čo sa garantuje v smernici o právach spotrebiteľov. A vlastne aj pre pôjde k správ ku odsúhlaseniu tejto smernice a potom sa tento návrh až predloží, predloží. A potom, ak niektoré členské štáty by mali problémy s takouto legislatívou, tak vlastne <laughs> treba počiarknúť, že sa najprv zabezpečí vyššia úroveň ochrany spotrebiteľa. Takže vlastne toto európske zmluvné právo poskytuje ozaj najvyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa. Čiže vlastne by sme mali pozrieť komisiu, aby e, sa zamerala aj na e, zmluvy medzi podnikmi, čiže business to business, zatiaľ tam troška váhajú na komisii s týmto a myslím, že to týka aj finančných služieb a najprv by samozrejme sa mali venovať e, sektorálnej legislatíve, ale ak by vznikli nejaké prípady, ako prebár z oblasti poisťovania a, úverov pre malé podniky, respektíve malospotrebiteľov, tak tam tieto veci tiež treba preskúmať. Toľko v krátkosti z mojej strany. Ďakujem. E, želajú si aj tieňoví predstavitelia vyjadriť svoj názor. No, nie, nie, ďakujeme. My len chceme poďakovať pani spravodajkyni. Naozaj sme sa stretli a pracovali sme. Bolo to výborné a nemám k tomu žiadne pripomienky. Ďakujem. Katrin, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička, a ďakujem aj pani spravodajkyni. Myslím, že sa ozaj venoval veľký kus práce e, k tomu, aby sme sa dopracovali ku kompromisom. Predovšetkým si vážim aj to, že sa tu spomína potreba dopadovej štúdie. Je to naozaj dôležité. Keď si pozrieme dôvody, prečo mnohí spotrebitelia e, si nezvolia e, e, aspekt služieb cez hraničných, tak 72% vlastne percent hovorí o tom, že je tam problém cena. Ten zvyšok hovorí potom o tých podmienkach, ktoré sú na to naviazané. Myslím, že musíme v plnej miere pochopiť, čo robiť. A preto vlastne dopadová štúdia bude vecou základného významu v tomto procese. Takže teším sa na hlasovanie. Myslím, že to bude na budúci týždeň, že? Áno, ďakujem pekne aj tieňovým predstaviteľom. A za ALDE môžem povedať toto. Jedna vec, a to je aspekt opt-in. A keďže vlastne sa to zvolí a teda, aby to bolo úspešné, musíme si to zvoliť. Takže myslím, že je potrebné poskytnúť túto vysokú úroveň ochrany. Myslím, že pozmeňujúci návrh 17 medzi tým opt-in, respektíve tam by mala byť asi nejaká čiarka v tom texte, ktorá to oddelí. A pokiaľ to správne chápem na základe rozhovoru so spravodajcom v, v právnom výbore, tak myslím, pôvodne sa tam vôbec nemali nejak tieto veci týkať eh, zmluv v súvislosti s finančnými službami. A pokiaľ ide aj o spotrebiteľov a menšie zmluvy. Asi tu bude potrebné potom prísť s nejakým iným návrhom. Myslím, že to by bolo správne. A preto si myslím, že niektorí členovia nášho výboru sú pomerne opatrní, e, či sa tam majú zahrnúť finančné služby alebo nie. A preto si myslím, že je dobre poukázať na to, že toto nikdy nebol pôvodne tým zám, takýto zámer. A to som vlastne chcela povedať. Sirpa, želáte si odpovedať? Alebo to uzavrieť, ukončiť? Ďakujem pekne. Myslím, že môžeme oceniť tie názory, ktoré odozneli. A pokiaľ ide o finančné služby, máte ten pocit, že by mali byť úplne vylúčené? E, je možné prísť s takou predstavou, že by boli úplne vylúčené, vypustené? A, a že vlastne by sa urobila e, tá dopadová štúdia a potom v expertnej skupine by sme mohli začať znova o tom uvažovať ako ďalej. Myslím si, že by bolo dobre, keby tento výbor bol hneď od začiatku zaangažovaný aj do toho aspektu, kde sa hovorí o finančných službách, pretože to sú iné typy zmluv, ktoré sa týkajú povedzme derivátov a tak ďalej. Takže si myslím, že tomto ani sa nevypracovával nejaký návrh. Takže vlastne nevidím, ako do, dopadová štúdia a, alebo taký rýchly návrat k tejto téme by všetkých uspokojil. Takže radšej to vylúčiť. No a keď tam má byť niečo za, začlenené, tak práve e, v právnom výbore e, sa hovorilo v tejto súvislosti s automobilovými nehodami. A hovorilo sa tam o rôznych kombináciách, a aká je tam jurisdikcia v jednotlivých krajinách, že sú tam rozličné rozličnosti, respektíve odlišnosti. A a trebárs, kto má na starosti krytie poistné a tak ďalej. Čiže to je jediná vec. Kde vlastne došlo aj ku konfliktu kompetencií. A to je vlastne jediná vec, e, na ktorej môžem, s ktorou môžem súhlasiť, že by to tam malo byť začlenené. E, takže bolo by to zvláštne, keby sme hovorili, že chceme finančné služby aj vo veľkom obchode. Takže, dobre, ďakujem. Hlasovať sa bude 22. marca a na Juri e, potom ďalej ešte v maji. Ďalší bod programu je pod 9 a to sú systémy ochrany vkladov, prepracované znenie a spravodajcom je Peter. Pripravený? Áno, vážená pani pesnička, kolegyňa, kolegovia, Ochrana vkladov v Európe to je téma, ktorou sa tento výbor v minulosti zaoberal viackrát a teraz e, v rámci reformy finančných trhov je to jedno z opatrení, ktoré sa vlastne nevidovalo aby sme tu vytvorili stabilný systém ochrany vkladov v Európe. Komisia predložila v tejto súvislosti návrh, ktorý v niektorých častiach podporujem, v iných opäť e, nezdielam. Aby som vyzvihol najmä tie rozdiely, poukážem najprv na tie e, rozdiely v nejakých konceptuálnych východiskách a potom sa e, vyjadrím k tým rozhodujúcim aspektom. Takže konceptuálne komisia vychádza z toho, že vlastne tu má byť nejaké jedno riešenie pre všetkých, pre všetky členské štáty Európskej únie. A po mnohých rozhovoroch s mnohými zástupcami systémov ochrany vkladov, bank a vlád z mnohých členských štátov to nezodpovedá potrebám reality v členských štátoch, pretože nezohľadňuje to diferencované e, systémy, ktoré čiastočne už aj veľmi dobre fungujú, e, nezohľadňuje to tak, ako by to bolo potrebné. Chápem komisiu, keď hovorí, že v Európe potrebujeme rovnakú ochranu vkladov, ale na základe toho sa dopracovať k nejakému východisku, že jedno riešenie je vhodné pre všetkých, to podľa mňa nie je nevyhnutné. V prvom rade musíme definovať, čo vlastne chceme. A tu máme tri maximy. Jednak rovnaká ochrana vkladateľov, druhá vec, rovnaká stabilita z tých e, systémov ochrany v celej Európe, po tretie, neskreslovanie hospodárskej súťaže medzi bankami a systémami ochrany. Avšak e, to sa dá zrealizovať aj tak, že na európskej úrovni vytvoríme súbor rovnakých požiadaviek, rovnakých pravidiel, ktoré musia dodržiavať všetky systémy ochrany vkladov v Európe a pod tým, ak sa dodržia všetky tieto pravidlá a všetky tieto požiadavky na úrovni členských štátov, by potom mala byť možná maximálna flexibilita pri e, formovaní fungovania týchto systémov ochrany vkladov. Čiže konkrétne v jednotlivých členských štátoch by v budúcnosti mohlo ísť cez, eh, od, od CISEVO Paybox, čiže len vyplata vkladov v prípade zlyhania banky až k po inštitucionálnym systémom zabezpečenia, ako sú napríklad v Rakúsku, v Nemecku, v budúcnosti budú v Taliansku. Všetko toto by mohlo byť možné. Zmiešané systémy, bohužiaľ kolega Sanchez Prezedo tu nie je, ale to je napríklad taký mm, veľmi mnoho oceňovaný systém v Španielsku, že sú tam aj preventívne opatrenia a potom sú tam aj možnosti v jednotlivých prípadoch teda vyplácať, nielen zachrániť tie banky, čiže to, toto by malo byť tiež možné. Takéto konceptuálne rozdiely e, sú dosť e, podstatné v prípade záchrany alebo včasného zásahu Eh, mohli by teda fungovať ako systémy ochrany vkladov, čo je zásadný rozdiel oproti tomu, čo navrhuje komisia. V jednotlivých bodoch to vlastne znamená, že môj návrh predpokladá intenzívnejšie použitie prostriedkov aj v oblasti prevencie, ako aj pri e, záchrane e, podnikov, ale nie podľa nejakej ľubovôle systému ochrany vkladov, e, pretože vždy musí byť absolútne jasné, že v prípade záchrany následnom musí byť ešte dostatok prostriedkov na to, aby bolo možné vyplácať. A preto tu musia byť pravidlá, ktoré budujeme mať dané v Európe, budú dotvorené na národnej úrovni a bude nad nimi samozrejme dohľad. Čiže kontrolované využívanie prostriedkov z Fondu ochrany vkladov aj na prevenciu, aj v jednotlivých prípadoch na záchranu e, e, v zmysle toho, e, čo tu navrhuje komisia. Rovnaká stabilita všetkých systémov ochrany vkladov. Rovnaká e, zábezpeka pre e, klientov, dosiahneme to tak, že budeme mať jednotnú ochranu vkladateľov na, e, do výšky 100 tisíc eur. Rovnaká stabilita tých pilierov ale znamená rovnaké cieľové zameranie tých fondov. Čiže komisia navrhuje 1,5 oprávnených depozitov ja navrhujem e, krytých e, vkladov, 1,5% krytých vkladov. Prečo? Komisia sa odovláva na kompletné vklady celej krajiny, pretože hovorí, že momentálne v žiadnej krajine tie tzv. kryté e, vklady, tie sa jednoducho nedajú zistiť, pretože v systéme ochrany vkladov je tzv. single customer view, čiže je to pohľad na jedného klienta, a dátovo sa to nespracováva na kompletne celý systém. V Spojenom kráľovstve to čoskoro bude možné. V iných krajinách to zatiaľ možné nie je. A preto ale vychádzať z nejakého vymerievacieho základu, ktorý by sa zásadne odlišoval od toho, čo by sa v podstate malo zobrať ako vymerievací základ a chrániť naozaj len to, čo by sa chrániť malo, to podľa mňa nie je odôvodnené. Prečo? Lebo Ehm, by sme mali úplne inú stabilitu tých zabezpečovacích pilierov. Ak e, sa pozrieme na tie čísla komisie, tak pri 1,5% e, opravnených vkladov e, v porovnaní s 1,5% krytých vkladov, ten rozdiel napríklad v Luxembursku môže byť 88%, v Holandsku 23%. Čiže banky v Luxembursku by e, o mnoho viac e, vkladali a stabilita piliera by samozrejme bola o mnoho vyššia. Keby som chcel mať rovnakú stabilitu týchto pilierov v Európe, tak jednoducho musíme vychádzať z vymeravacieho základu tých krytých vkladov, pokiaľ ide o ten fond ochrany vkladov. A to nie je nič eh, čudesné. Eh, Spojené kráľovstvo nám tu ide príkladov, je to jednoducho otázka finančného, finančných nákladov a je to otázka personálneho zabezpečenia. Prečo to banky dodnes robia? Pretože hovoria, že tieto fakty v podstate sú potrebné len vtedy, keď zbankrotujem a vtedy ma to už aj tak nezaujíma. Ale ja by som chcel tu vo svojom návrhu eh, zvoliť také východisko, ktoré bude stimulom eh, pre prechod na kryté vklady a to čo najskôr. A preto navrhujem, samozrejme viem, že momentálne tie kryté vklady e, nemôžeme ponúkať, ale v zásade 1,5% krytých vkladov by malo byť e, cieľovo e, uhradzané do tohoto fondu. a ostatné inštitúcie, e, ktoré teda nedokážu takto e, platiť, by platili 1,5 percenta e, tých celkových vkladov. Samozrejme, bude to nákladnejšie pre tie systémy, kde nebude možné to presne vypočítať, tie kryté vklady, čím ale dávam motiváciu trhom, aby čo najrychlejšie prijali potrebné opatrenia, aby teda vedeli, aká je výška e, tých krytých vkladov, teda ten single customer view, pretože to pre nich bude jednoducho výhodnejšie a Spojené kráľovstvo nám tu ide príkladom, že sa to dá urobiť relatívne rýchlo. Dôležité je mať e, prehľad o tých krytých vkladoch a o tom pohľade jednotlivého zákazníka, ale zároveň dôležitá otázka tých lehôd na vyplacenie, pokiaľ by došlo teda k prípadu e, takéto udalosti. E, podľa e, doteraz platnej legislatívy je to 20 dní, alebo v, núdzovom, v núdzových prípadoch ešte ďalších 10 dní, čiže 20 dní mm, v regulárnom prípade na vyplatenie vkladateľovi. Myslím, že to nie je udržateľné, pretože nemožno e, od ľudí očakávať, že budú 20 dní čakať, e, kým dostanú e, nejaké ďalšie peniaze. To môžu byť ľudia, e, možno, že to je vhodné pre ľudí, ktorí majú 2-3 banky, 2-3 účty a sú majetní, ale väčšina ľudí to tak nie je. Takže myslím si, že tá lehota nie je dobrá, ale vzhľadom na to, že nie je tu prehľad o tom single customer view, všetky vládne systémy a banky jednoducho to nedokážu, nedokážu zrealizovať tie kryté vklady ani len v Spojenom kráľovstve, aj keď hovoria, že čoskoro, keďže už prijali tie potrebné opatrenia, tak čoskoro budú schopní, schopní to predložiť. Takže musím zvažovať medzi záujmom klienta, aby čo najskôr mu boli peniaze vyplatené na jednej strane, na druhej strane e, nemôžem tu dávať nejaké falošné sľuby. Pretože ak budem mať kratšiu lehotu na vyplatenie, ktorú v e, prípade núdze nedokážem dodržať, tak e, v prípade pochybnosti to môže viesť k tomu, že ak sa tá lehota teda nedodrží, tak klienti iných bank, e, ktoré by sa mohli ocitnúť v krizovej situácii, neurobia nič iné, len čo najrychlejšie nabehnú do svojej banky, aby si vybrali svoje peniaze, pretože dôvera e, do systému ochrany vkladov bude otrasená, ak napriek slubu nedôjde v eh, prislúbenom čase k vyplateniu. Čiže musíme nájsť nejakú tú zlatú strednú cestu medzi čo najrychlejším vyplatením a zárukou, že ten slub dokážeme dodržať. Preto navrhujem nasledovné. Prejdeme v zásade na lehotu vyplatenia 7 dní. 5 pracovných dní, čiže to je jeden týždeň, 7 dní. A tie systémy, ktoré to nedokážu, budú mať možnosť do konca roku 2016 ostať pri výplatnej lehote 20 dní, avšak musia zároveň zaručiť, že každý klient v priebehu prvých 5 pracovných dní až do výšky, dostane svoje vklady až do výšky 5000 eur bez nejakého ďalšieho skúmania. Čiže vyplatí sa mu 5000 eur bez ďalšieho skúmania do, 5, skúmania do 5 dní. Čiže vkladatelia dostanú rýchlo svoje peniaze a kompletne to dostanú do 20 dní. E, tá nejaká zvyšená administratívna záťaž nie je až taká vysoká. E, vzhľadom na to, že až po 20 dňoch sa bude robiť e, kompletné skúmanie, započítanie a tak ďalej. Ale vytvorili sme ďalší stimul pre tie systémy členských štátov, ktoré nedokážu ešte dnes takto rýchlo vyplácať prostriedky, aby svoje systémy transformovali čo najrychlejšie tak, aby potom dokázali vyplácať tie prostriedky, pretože ide tu e, o zamedzenie určitej nejakej dvojitej záťaže. Európska komisia Ďalej navrhuje spoluprácu systémov ochrany vkladov v Európe, aby sa začala takáto spolupráca. Predpokladá sa teda za veľmi konkrétnych podmienok, že by mm, povinnosť ochra- systémov ochrany e, vkladov v členských štátoch E, e, že by tu bola teda takáto povinnosť pomôcť e, systémom ochrany vkladov v iných členských štátov prostredníctvom nejakých úverov v prípade, že by sa teda tieto dostali do problémov. A musím povedať, že po mnohých rozhovoroch s kolegami, so zástupcami členských štátov, so zástupcami tých systémov ochrany vkladov, som sa dopracovala k tomu názoru, že to nie je dobrá myšlienka. V Európe máme mnoho bankových trhov Eh, kde je veľmi rozlišná, odlišná miera rizika. A pre klienta jednej krajiny eh, ak by sme mali mm, teda zodpovedať za jeho vklady v nejakej inej krajine, tak to podľa mňa nie je správna cesta. Avšak zároveň eh, systém ochrany vkladov môže mať záujem o podporu nejakého iného systému ochrany vkladov. Čiže nepozeráme sa na príjmy, ale na banky ako také. Napríklad, ak Spojené kráľovstvo pomôže dosť podstatne Írsku, aj keď nie sú v eurozóne, e, ukazuje to, že trh, e, bankový trh môže mať záujem o to, aby sa v tej susednej krajine nič vážne nestalo. Takže preto chcem tú možnosť ponechať, aby tu bola dobrovoľná možnosť pre systémy ochrany vkladov, aby poskytli úver iným systémom ochrany vkladov, ak z pohľadu veriteľa systému ochrany vkladov, to vyzerá zmysluplne. No a tá myšlienka komisie sa týmto trošku oslabí, že by to nebola už povinnosť, ale bola by to dobrovoľná možnosť. Avšak, a to je posledná vec, ktorý tu, ktorú tu chcem uviesť, um, mám tu ešte jednu vec, čo by malo byť dobrovoľné, keď hovoríme o európskej spolupráci. Malo by to byť teda dobrovoľné v zmysle môjho návrhu Členské štáty by mali mať možnosť vytvoriť cezhraničné systémy ochrany vkladov, pretože by mohlo byť zaujímavé v tejto súvislosti e, tak povediať, zlúčiť e, viaceré bankové trhy e, vzhľadom na to, že keď bude tak povediac v hrnci viac peňazí, bude tam väčší objem pri, pre potreby vyplácania nejakých jednotlivých udalostí, ale Eh, je to možno aj preto, že tie bankové trhy niekedy sú tak eh, úzko prepojené, že by mohlo vyzerať, eh, alebo mohlo by sa byť zdať zmysluplné takto postupovať, ale opäť musí to byť na dobrovoľnom základe a nemal by to byť nejaký povinný systém. No a na tomto mieste by som chcel ešte, teda chcel môj úvod ukončiť, ale ešte jednu vec ehm, keď sa pozerám na Wikifort, spomeniam si na tú úpravu, ktorú máme s Norskom, ale chcel by som poďakovať všetkým tieňovým spravedajcom, ktorí už uh, pri príprave tejto uh, správy veľmi konštruktívne uh, spolupracovali. Pravidelne som konzultoval s tieňovými spravodajcami všetkých politických skupín, keď som pracoval na tejto správe, e, pretože ja som chcel, aby sme sa prepracovali postupne k väčšej flexibilite v členských štátoch. A plne si uvedomujem, že je prospešné e, včas zapracovať aj e, návrhy kolegov. Dúfam, že sa mi to mojim návrhom podarilo a samozrejme veľmi rád si vypočujem ďalšie návrhy. Ďakujem. Um... Ďakujem veľmi pekne. Poprosím tieňových predstaviteľov. Ďakujem, vážená pani predsednička. Už nemám veľa čo dodať k tomu, čo uviedol kolega. Podľa mňa návrh komisie my by sme sa mu mali potešiť, pretože komisia chcela zjednodušiť systém, zharmonizovať ho, aby sme mali lepšiu ochranu a väčšie garancie. Samozrejme, že treba myslieť na ochranu spotrebiteľov a možno nestačí len stanoviť normy pre celú EÚ. Buďme opatrní nepreháňajme, pokiaľ ide o harmonizáciu, pretože e, je pravdou, že v bankovom sektore existujú veľké rozdiely a takisto e, to existuje aj v e, systéme poisťovní a to nebude len také ľahké. Myslím si, že v návrhu komisie, podľa môjho návrhu, je najdôležitejšie sú najdôležitejšie návrhy lehôd, pán Simon to už povedal. Myslím si, že komisia nebola dostatočne realistická pri týchto návrhoch a potom tento cieľ 0,5% e, do 10 rokov, to mi pripadá veľmi vysoké. Myslím si, že aj takáto fixácia je príliš vysoká a ešte je tu rozdiel medzi finančnými inštitúciami a to nie je vždy do, zohľadnené. Navyše, systém uľahčovania kreditov medzi jednotlivými systémami tam treba tiež uviesť, ale neviem, či je to teraz realizovateľné. A potom ešte je dôležité, aby úsilie o harmonizáciu zo strany komisie, aby harmonizačné úsilie komisie nezachádzalo priďaleko. My potrebujeme istý rámec pre flexibilitu. Pán Simon, no, Simon povedal, že tu existuje možnosť vyriešiť tento problém, ale treba zachovať vyvážený prístup, aby sme chránili vkladateľov, ale nesmieme e, príliš veľa nárokov klas na finančné inštitúcie. Takže toľko môj príspevok k tejto problematike. Pokiaľ ide o flexibilitu, tak pán Simon už uviedol, že musíme rešpektovať rozdiely a ja by som chcel poďakovať spravodajcovi za spoluprácu. Pán Simon nás do toho veľmi zapojil od samého začiatku bol voči nám veľmi otvorený, voči našim návrhom a my sme vďaka tomu mohli od samého začiatku sa k tomu vyjadrovať a to nie je vždy tak. Takže ja plne podporujem správu pána Simona a som presvedčený, že tie malé detaily e, budú vyriešené v kompromisnom konaní. Ďakujem. Okay, first. Eh, Áno, ja sa chcem eh, pripojiť eh, k poďakovaniu. A je jasné, že finančná kríza vyvolala veľkú neistotu u klientov a je naozaj veľmi potrebné a užitočné, garantovať bezpečnosť e, drobných vkladateľov a e, garantovať im riešenia na to, aby sme poskytli rovnakú úroveň ochrany v celej Európe. Hľadáme riešenie na prípady, ktoré sa ešte nestali vlastne. A je pravda, že je naozaj potrebné vytvoriť akési preventívne mechanizmy, aby sme sa vyhli tým najťažším situáciám. To je veľmi dobrý prístup e, pokiaľ ide o tento slávny systém Paybox, ktorý vytvoril spravodajca. V rámci e, tejto správy si myslím, že by bolo naozaj užitočné e, prijať takýto návrh, aby sme sa vyhli bankrotom. Mali by sme sa však vzdialiť od istých povier. E, keď si dôjde k, ťaž, e, k takej situácii, že štát je veľmi prísny, tak dôjde k takým situáciám, že vo vážnej situácii záchrana nie je možná. A ja si myslím, že v budúcnosti dôjde k takým situáciám, že kde nebude možné všetky banky zachrániť a nebude môcť garantovať všetky vklady. A preto si myslím, že potrebujeme isté lehoty na to, aby sme našli istú takú e, pevnú bázu v celej Európe. E, situácia v celej Európe, najmä v nemeckých sporiteľniach, ktoré musia garantovať až do výšky 100 tisíc eur, iba toľko a neviac, ale to je dvojnásobne dobre, lebo inak by tu e, došlo e, k narušeniu konkurencie a myšlienka, že tieto inštitúcie povedia, dobre, môžeme ísť ďalej, môžeme ísť ešte nad túto hranicu. Myslím si, že tu si musíme povedať veci jasne. Táto bezpečnosť závisí od situácie každého e, bankového zariadenia. V Nemecku sme mali rozličné problémy s niektorými bankovými a finančnými ustanovizniami, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že niekedy e, v takých špecifických situáciách sa jednoducho nedá zachrániť inštitúciu ako takú. Avšak myslím si, že je úlohou národných inštitúcií overovať, či vlastne tam budú nejaké homogénne inštitúcie, ktoré sa budú správať istým spôsobom podobne. Ja si myslím, že my e, môžeme toto naformulovať a nemusíme spomínať jednotlivé inštitúcie. Myslím si, že sme zhromažili dostatočné množstvo informácií. A tiež tu máme niekoľko prípadov, myslím na niektoré sporiteľne, ktoré nemajú tieto dobrovoľné systémy a mohlo by tu dôjsť k tomu, že ešte by to bolo drahšie. Ale v každom prípade e, musia byť naše návrhy dostatočné a priateľné. Navyše, spravodajca už e, spomenul všetky body, ku ktorým som sa chcel vyjadriť. A obdobie 5 dní na platbu to je e, minimálna lehota a minimálna suma 5000 eur je veľmi pragmatický prístup. Ja si myslím, že sa už blížime k nášmu cieľu Zostávajú niektoré drobné spresnenia, ktoré treba ešte urobiť, ale v zásade sa dá povedať, že sa blížime k cieľu, ktorú sme si stanovili a ja chcem poďakovať spravodajcovi za skvelú spoluprácu. Ďakujem, Sven. Nechcem opakovať to, čo už bolo povedané, ale chcel by som spomenúť ešte niektoré veci. Chcel by som doplniť to, čo povedal spravodajca, a e, môj predrečník. Podľa môjho názoru finančná kríza, ako aj vyhlásenia niektorých členských štátov, vlád a Európskej únie, pokiaľ ide o vklady, ukazuje, že je tu istá prekérnosť vo finančnom systéme. A pokiaľ ide o garantovanie bankových vkladov, myslím si, že je tu e, taká nešťastná nerovnováha medzi systémami garantovania vkladov, ktoré garantujú 50 až 100 tisíc eur a na druhej strane E, napríklad, e, keď si zoberieme veľké banky, tak keď dôjde k ťažkostiam v nich, nevieme, čo sa môže stať e, v takomto kontexte. Tento rozdiel a tento nedostatok jasnosti e, a priezračnosti je dosť neuspokojivý. A v skutočnosti sa vôbec nevie, do akej miery sa budú garantovať alebo garancie, ktoré sa ponúkajú špecifickým klientom, budú môcť byť realizované v praxi. Podľa môjho názoru toto je neuspokojivé a na druhej strane si myslím, že zásadným prvkom je to, aby sme prijali preventívne opatrenia, kontexte týchto garančných systémov, ktoré by nezhoršovali situáciu v časoch krízy. Tak ako už povedali aj iní kolegovia, nemá naozaj žiadny význam penalizovať tých, ktorí pracujú adekvátne a správne, ale ide o to, aby sme my e, prijali proporčné e, stimuly na to, aby sa prijímali preventívne opatrenia a aby sme teda tieto stimuly aplikovali, keď dôjde E, spomenutým situáciám. Navyše je tu ešte situácia v tejto správe, kde sa hovorí o diferencovaní rizík, ako to navrhuje komisia a ak je to adekvátne a realistické e, e, k rozličným garančným systémom. Tu si treba položiť túto otázku, pretože nejaká malá sporiteľňa s obmedzeným komerčným záberom bude mať oveľa E, menšie riziko ako investičná banka. A súčasne e, akcie a aktivity e, sú v kontexte úspor, takže myslím si, že jedenáctka musí byť veľmi jasná, musí tam byť jasne povedané, že rozdiely v profile rizika musia byť zohľadnené a odr- musia sa odraziť aj v rozličných kladových systémoch. Ďakujem spravodajcovi za prezentáciu, ďakujem aj tieňovým spravodajcom za ochotu diskutovať s nami. S veľkým záujmom teraz očakávam našu budúcu prácu a rád by som ešte si vypočul aj niečo od komisie, pokiaľ ide o otázku Banking Resolution. To ma naozaj veľmi zaujíma. Vicky. Vicky. Thank you and thank you very much to... Ďakujem pekne a ďakujem aj spravodajcovi ozaj venoval veľa času a duševného potenciálu do tohto materiálu. A naozaj ide o rýchly presun hotovosti cez európske hranice aj počas krízy. A vzhľadom na rozdiely e, v eh, tých garanciách v rámci toho systému sme zaznamenali ozaj veľmi hlbokú krízu. Aj v rámci jednotného trhu. Myslím, že je dosť nešťastné, že tu neexistuje troška väčšia geografická diverzita v rámci skupiny tieňových spravodajcov, takže troška to môže byť eh, problém, že niekde sa priority kladú na jednu vec inde na inú. Napríklad e, v súvislosti s tým narážam na to, čo hovorili ministri financí v súvislosti s bankami. Napríklad, že teda ako Nemecko sa viedro. Ale, dobre, my ako skupina mali by sme skutočne robiť tak, aby sme pritiahli k sebe aj tie ostatné krajiny a keď sa povie niekedy, že je tam niečo nemeckého a troška je tam aj e, anglický prvok alebo britský prvok, tak treba hlasovať proti a podobné. Také veci sa vyskytujú. Pokiaľ ide o načasovanie, súhlasím, že 20 dní je príliš dlhá doba. 5 dní zase môže byť príliš krátka doba. E, keď povedzme, začneme hlas- hlasovať akože 5 dňoch, potom skončujeme pri 7. Ale sympatizujem s vašim rozhodnutím, že by sme e, mali to časové hľadisko skrátiť. A ľudia potrebujú likviditu nakoniec. Z praktického hľadiska proste ľudia prišli si skontrolovať, či tie banky krachujú, ale ľudia si aj tak prišli pozrieť na svoje účet, či tam má tých 5000 Libier trebárs. A keby som sa ja rozviesť, tak tiež proste musím, si, mám záujem na tom, aby e, mi manžel alebo ex-manžel vyplatil tie peniaze, na ktoré mám nárok a tak ďalej. No, 1,5% e, to je obrovský objem peňazí, keď sa to verie zo všetkých účtov. A pokiaľ je o historické analýzy, tak koľko sa má vyplatiť? Keď si zoberieme fakt, že už chceme, aby banky mali dostatočnú likviditu k dispozícii a mm, vlastne budeme nakoniec požadovať od nich, aby mali viac likvidity a kapitálu, než e, vlastne je potrebné na vklady, na ich garancie. Takže aj historicky vieme, že koľko nakoniec bude treba vyplatiť, pretože inde sú nutné prvky ochrany. Čiže vidíme, existujú rozdiely aj medzi členskými krajinami. V niektorých je vhodnejšie to, aby sa financovalo ex post, aha, pardon, nie ex post, ale ex ante opravuje sa ratnička. Ale nie je to vo všetkých krajinách rovnaké. Ďakujem, že ste spomínali aj tie výnimočné objemy financií. Ak vám zhorí dom a máte na účte v banke E, dosť prostriedkov a banka skrachuje, mali by ste dostať nejakú pomoc. A nevidím e, dôvod, prečo by som mala e, umožniť niekomu, kto je proste krytý na tisíc libier, aby mal podobné krytie ako treba z iní veľký skladatelia. Myslím, že 12 mesiacov je tam príliš dlhá doba a myslím, že vaše riešenie, ktoré sa týka cezhraničných pôžičiek, to je múdre. Určite by to nemalo byť automatické. Ďakujem aj za to, že ste ochotní pomôcť eh, s tou norskou otázkou. Tam by sme mohli byť aj troška flexibilnejší. Totiž je veľmi málo takých bán, ktoré vlastne fungujú len pre domáci trh. Hej? Takže Ide o to, aby sme uplatnili príslušné pravidlá. A ľudia tam majú dosť veľké vklady. Ak sú to vnútorní klienti, ich vnútorní klienti, že je to mimo EÚ, tak dobre. Nie, mám až taký dobrý názor na miestne orgány. A ešte prv, než nastala táto kríza a s hypotekárnymi úvermi, tak vlastne tiež sa malo na to myslieť. Eh, ak ide o malú dedinku niekde, tak dobre, 100 tisíc eur. Ale nie, že sa to rozloží na mnoho bankových účtov. Takže na to si treba tiež pomyslieť. Pokiaľ ide o obchodné názvy, brand names, tak eh, áno, poukázali ste tu aj na problém v rámci Británie, ale treba na to nazerať troška z iného uhla a otázka Nemecka. V plnej miere chápem a sympatizujem s vašimi programy vzájomných garancií. A vlastne predpokladáme, že aj tam bude dostatok financí ako aj inde. Ak ale chcete takéto programy ochrany, ktoré vám umožnia zachrániť nejaký podnik, a aby sa tam do banky dal väčší kapitál oproti tomu, že by sa e, proste urobil nejaký iný proces, ktorý súvisí treba s, e, s konkurzom podniku a tak ďalej. Tak v podstate to môžeme vnímať ako čosi ako e, premostenie. Ak poviete, že môžete využiť tieto vzájomné záruky, takže vlastne e, umožní sa takýmto kapitálom fungovanie bank, aby v podstate mohli fungovať pri normálnom postupe, kedy e, pri tom, kedy vlastne banka postupne prestala náležite fungovať. Takže Ide o to, aby systém umožnil, e, aby existovali garancie aj pri bankách, ktoré nie celkom e, dostatočne fungujú, ale situácia je rôzna v jednotlivých krajinách a myslím, že vo všetkých, v celej 27. bolo dobré, aby sme mali rovnaké podmienky. Pokúšala som sa teda pochopiť, ako je to tu prezentované, ale nie je mi to celkom jasné. Aha, ešte, pardon. E, nakoniec ešte chcem povedať. Pre 27. EU je dosť nešťastné, že preklad tohto materiálu dorazil v iných jazykoch až dnes ráno. My sme dostali anglickú verziu v piatok večer, ale toto vyzerá tak troška nemecké. Áno, chcem s vami spolupracovať so všetkými. Ďakujem. No, it's, it's, it's... My... Áno, ste to prospelo aj mojej Nemčine, Nestiažujem sa, hovorí pani rečnička. Right, we... V poriadku, takže výmen, výmena názorov zdá sa skončila táto malá výmena. Áno, máme tu zoznam rečníkov. Áno, a ja som tam, hovorí pani predsedajúca. Takže chcem povedať len toľko, že skutočne mi leží na srdci aj to článok 12 odsek 1 pôvodnej smernice, článok 1b a ide o mimoriadné okolnosti a účty, ktoré súvisia s týmto a vlastne ja mám troška iný názor oproti Viki a naozaj mi to leží na srdci. Spomínam, že v podstate ľudia sa potom nedostanú na lietadlo a zmeškajú všetko možné ďalšie. Takže áno, je to pre mňa dôležitá téma. Myslím, že tá obmedzenie 12 mesiacov by mohlo byť problémom. Napríklad, keď hľadáte čo si ako účet e, exekútora. A keď potrebujete, aby sa tie peniaze pohybovali aj smerom do iného štátu, tak myslím, že to obmedzenie 12 mesiacov v danom kontexte môže byť problém. Súhlasím teda, ak ste živí a zdraví, ak máte svoj účet pod kontrolou a môžete svoje peniaze presúvať, tak môžete zrazu mať aj 200 rôznych účtov, kam si vložíte peniaze, ak ich máte dosť. Ale to nie je v podstate e, metóda, ktorá je prístupná pre všetkých. Takže, Peter, nech sa páči, hlasíte sa o slovo. Ja nebudem vtipkovať, budem hovoriť rovno k veci. Po tom, čo nastali problémy s e, realitným trhom a s firmou Northern Rock v Británii, tak sa to možno pokladalo za nedostatočne veľké veci, aby sa o tom hovorili, hovorilo. A toto súvisí aj so sporiteľňami v rámci Európy. Súhlasíte s tým, že si zaslúžia viac pozornosti, nie menej pozornosti. A v tomto ohľade nemali by sme práve nemali sme uvažovať o zharmonizovaní celého tohto procesu? Až by sa vytvorili nejaké systémy ex ante, aby tam bolo dosť financií už vopred, aby sa zabezpečilo, že tie záruky vlastne by vyzerali rovnako. Čiže otázka je aj v likvidite takýchto aktív. Ak tu necháme tú diverzitu v rámci členských, členských krajín, tak potom možno v jednotlivých krajinách nebudú robiť to isté, tie isté opatrenia. Myslím, že tu na špiegle sa píše, vidím, pozerám online, že teda sporiteľne e, zažijú krízu teraz, že to, na nie to ešte len príde. Ildiko sa hlási? Nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo. Veľmi v krátkosti sa chcem vyjadriť Chcem sa pripojiť ku svojim kolegom, europoslancom, ktorí hovoria o tom, že vlastne niektoré úverové oblasti majú špecifické sféry, ale v podstate nedokážu e, prekonať ani menšie rizika. Takže sú také oblasti, kde e, dokážu mať, e, zvládnuť, e, povedzme, malé e, rizika iba. A to vlastne sa týka aj stavebných sporiteľní. Myslím, že toto treba práve zdôrazniť pri zvažovaní. A to je vlastne prvá, prvý bod svojho pozmeňujúceho návrhu, ktorý budem formulovať aj v písomnej forme presne. Čiže hovoríme hlavne o tie opatrenia, ktoré by bolo vhodné uplatniť v súvislosti so stavebnými sporiteľňami. Druhá vec je vlastne stanovenie cieľového cieľovej úrovne. To 1,5% myslím, že nie je šťastné a vhodné, keď sa nevezme do úvahy aj nevezme do úvahy tie úspory, ktoré sme videli v prípade stavebných sporiteľní. Toto tiež prednesiem vo forme pozmeňujúceho návrhu. A ďalej, pokiaľ ide o výpočet e, veľkosti vkladov, tam by som mala ešte tiež podnet. A je dôležité, aby došlo k harmonizácii. A článok 11, odsek 3 a tam by som vlastne to chcela konkrétne nadviazať. A samozrejme, že k tomuto sa potom presne vyjadrím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má Udo. No, nemôžem si odpustiť, že poviem, že kolegyňa, kolegovia, vždy, keď sa pozriem na tie bazilejské návrhy, alebo vždy, keď dostanem návrhy z komisie, nadobudám dojem, že sa energicky staráme o tých, ktorí doteraz neboli vôbec problematickí a veľmi málo Eh, sa snažíme o tých, ktorí sú vlastne hlavným, hlavnou príčinou, hlavným problémom. A neunávne budem ďalej žiadať, že všetko, čo robíme ako reguláciu na finančnom trhu, musíme orientovať na náš cieľ a síce, aby reálne hospodárstvo bolo na tom lepšie, aby mali lepší prístup k úverom, aby spotrebitelia mali E, ľahšie zásobovanie peniazmi, ľahšie kontrolovateľné, aby sme mali dobré finančné inštitúty. Keď sa tu pokúsim o taký veľmi kreatívny pokus, na jednej strane zachovať rôznorodosť nášho bankového systému, pretože v tej rôznorodosti je aj šanca. Čím monolitickejší je, je bankový svet, o to zraniteľnejší je. Čiže keď si chceme zachovať túto e, rôznorodosť, ale zároveň chceme spoločné európske e, štandardy bezpečnosti, e, tak to je podľa mňa obrovský pokrok a tu by som chcel zložiť veľký kompliment spravodajcovi. Na základe diskusí, ktoré sme doteraz mali, viem, že dokáže veľmi inovatívne prístupovať problematike a zosúľadiť odlišné aspekty tak, aby sme v končnom dôsledku mali vyššiu ochranu, vyššiu funkčnosť v úverovom e, podnikaní. E, keď sa to podarí, tak skutočne Peter Simon z tohto výboru bude e, jedným z tvorcov histórie, ako nekonfrontačne mm, je možné vyvíjať sa ďalej na európskej úrovni. Takže skutočne by som privítal, keby sme vo výbore mali silu podporiť to takto, pod, pokročiť keď je potrebné to doladiť, to je pri každej správe potrebné a som si istý, že sa nám to spoločne podarí. Takže ako koordinátor už dnes ďakujem Petrovi, Simonovi a všetkým tým, ktorí sa na tom kreatívne podielali. Right, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A spomínalo sa už aj to, že by sme si asi mohli vypočuť aj názor komisie. A v záujme rovnakého zaobchádzania so spolu legislatívnym alebo so spolu s zákonodárnym orgánom, tak e, by sme si práve chceli počuť aj názory, ktoré zišli e, z pracovnej skupiny rady. A možno by bolo zaujímavé počuť si také rýchle a krátke zhrnutie o tom, čo nového. Ak tu je niekto z komisie, poprosím, aby sa vyjadril. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Nerád by som zachádzal do detajlov ohľadne dokumentov, ktoré boli predložené na pracovnú skupinu rady. Hlavne ide o to, že vlastne spravodajcovia dostali kópie týchto dokumentov, mali by ich mať. V krátkosti by som sa chcel zmieniť o otázke, o ktorej sa tu už tiež hovorilo. Správa medzi eh, garančnými eh, systémami a rozhodnutiami bank, teda v podstate tieto systémy ochrany sa dajú využiť na financovanie eh, transferu vkladov do inej inštitúcie. Takže v tomto zmysle hovoríme o hypotetických nákladoch toho, čo treba vyplatiť. Ak môžeme peniaze získať z iných zdrojov, tak potom systém bude lepšie financovaný a potom ten cieľ nie je problém. Financovanie prenosu vkladov to je vec, e, vec ako sa rozhodneme. Čiže e, z jedného subjektu, z jednej banky sa proste tie prostriedky presunú do inej banky, do iného subjektu. Ak sa zlúčia dve banky, tak potom to ide do jednej z tých dvoch alebo do tretej banky, potom veriteľ, respektíve nie veriteľ, a, ale e, stáva sa dlžníkom ten veriteľ pôvodný. A, a keď sa banka rozdelí na dobrú banku a zlú banku, a tá, vlastne, tá zlá skončí a vlastne tá dobrá prestane slúžiť svojim zákazníkom a vlastne tiež sa zmení z jedného subjektu na iný ak vznikne nejaká pre, banka, ktorá funguje ako premostovací prvok, tam potom e, hovoríme tiež o tých presunoch e, prostriedkov. Videli sme to nakoniec v Británii po kríze. Tam vznikli nové modely nákupu, že e, proste keď banka začala mať problémy, tak sa prostriedky presunuli do inej. Čiže zase presun z jedného subjektu do iného. A toto už pokrýva návrh komisie. A sme si vedomi toho, že tu bola kritika a vypočuli sme si to aj zo strany členských štátov a iných zainteresovaných, že vlastne nie je možné prijať uznesenie o bankách a o týchto systémoch záruk vkladov spolu. Proste nejaký takýto systém už to funguje asi 15 rokov, ale v Európe sa o tomto hovorí len tak 2-3 roky. Takže potrebujeme oveľa viac dôkazov, čísel, musíme byť v kontakte s našimi partnermi a dôležité je a nakoniec, aby sa dalo niečo robiť, máme k dispozícii už aj smernicu a to už dosť dlho. Ak zúčastnené strany, zainteresovaní, parlamenty, vlády, ak sa chcú pripojiť, tak potom ten synergetický efekt systému ochrany vkladov a potom aj mm, pokiaľ ide o tie aspekty uznesenia o bankách, nech sa páči, môžeme sa pripojiť, môžeme tie synergické efekty skúmať ešte ďalej, aj do hĺbky. Čiže návrh, ktorý sa týka systému ochrany vkladov, e, je zablokovaný, pretože to vyzerá, že teraz o tom nechceme rozhodnúť, lebo by tu mohli prísť ešte ďalšie podmienky, ktoré by boli výsledkom uznesenia o bankách. A my sa chceme vyhnúť takej situácii, chceme byť konštruktívni ako tiež partner pri vytváraní novej legislatívy. Ďakujem. Ďakujeme komisii a z hľadiska formy. Poprosíme v budúcnosti, aby ste predkladali dokumenty tohto typu aj na sekretariát nášho výboru EKON, aby naozaj sa s týmito dokumentmi mohli zoznámiť všetci zainteresovaní, pretože nie všetci tu prítomní sú e, spravodajcovia alebo e, tieňoví spravodajcovia. Peter, nech sa nech sa páči, ale nie veľmi dlho, ešte máme na programe ďalšie body. Ďakujem e, za tieto príspevky. E, určite sú to aj námety, nad ktorými sa zamyslím e, k jednotlivým bodom, ktoré sa tu spomínali. E, takže tá obava, že by sme tu mali nejaké nemecko-britské nemecko podozrenie, no to nezdielam. Ja som naozaj sa rozprával s mnohými z mnohých krajín. A potom tá kritika, ktorá tu zaznela, zapracovanie obci a do ochrany E, to prišlo z francúzského regiónu. Tam e, sa 50 ľudí poskladá a mm, môžu mať teda nejaký spoločný vklad a e, aj takto treba zlepšiť vlastne prehľad o všetkých tých vkladoch, nielen o tých súkromných vkladateľoch. Čo sa týka cieľa, spomínalo sa 1,5%, Eh, mohlo by to byť vzhľadom na celkové platby príliš vysoko, ale ja by som poukázala na následovné. Dosiahnutých 1,5% v priebehu 15 rokov. Viem, že sa to diskutuje aj v rade, že by to bolo 1,0 mm, krytých vkladov, 1,0% krytých vkladov, aby záťaž na banky nebola príliš vysoká. Uh, viem, že eh, aby sme zamedzili skreslenie hospodárskej súťaže, nemôžeme mať príliš veľký, mm, veľké percento, aby nedošlo k skresleniu konkurencie eh, v EÚ, pretože malé inštitúcie finančné by mali väčšiu záťaž takýmito ďalšími požiadavkami a boli by v nevýhode oproti väčším inštitútom v e EÚ, čiže tomu sa musíme vyhnúť, ale musíme chrániť aj tie väčšie banky e, pred e, zahraničnými bankami. Čiže e, to je dôvod, prečo by nemalo byť to zaťaženie príliš vysoké. A na druhej strane prosím o pochopenie, že náš cieľ je, aby sme mali čo najlepšiu ochranu. Nikdy nebudeme mať dokonalú ochranu. Ale chceme mať stabilitu, chceme vybudovať stabilitu systémov ochrany vkladov, na tom teraz pracujeme a tá najlepšia stabilita vyžaduje aj maximum možných finančných prostriedkov. Čiže otázka je, že či sa vzdáme tých 1,5% pri o, o, tých vkladoch, či to bude len 1,0%, bude to nižšia, e, nižšia čiastka na začiatok. No a ak sa uberieme touto cestou, tak povedzme, že tých 15 rokov budeme ten fond budovať, nie 10 a tá lineárna záťaž 1,0% na banky rozložená na celú tú lehotu bude každoročne asi taká, ako keby to bolo 1,0% krytých vkladov ako cieľ. E, čiže tých 1,5% 15 rokov bude len dlhšie, ale nie ročne vyššie Takže nechcel som sa odkloniť od toho 1,5%. A ešte jeden e, typ k tomu ex ante a ex pont. Možno už v minulosti boli overené systémy ex post, ale jedna vec, jednu vec nám tá kríza ukázala a síce mnohé e, pekné reči ex, po, ex ante môžu upokojiť, ale e, Hm, istota, že tie peniaze naozaj k dispozícii sú, aj keď by sme sa dostali do väčšej krízy, e, ktorá človeka zastihne nepripraveného a e, je to celé tak komplikované, že možno, že nebude možné ani e, vyplatiť vklady vkladateľom, tak táto situácia, že by došlo k problému systému, pretože naozaj v reálnom prípade by mm, inštitúty možno neboli schopné platiť. Tomu by sme sa mali vyhnúť tým, že budeme e, zdravo sporiť. Každý súkromný občan si sporí. Sporí si na dôchodok, sporí si na nejakú veľkú investíciu, uzatvára poistky, mesačne platí. A myslím, že banka by sme mali dať rovnakú takúto rozumnú povinnosť, akú na seba preberajú aj bežní občania vo svojom každodennom živote. Ešte posledná vec k otázke výpočtu e, príspevku jednotlivých bank. Komisia urobila návrh, ktorý ja môžem prevziať, ale um, ten z väčšej časti e, je to len taký vzorový e, prístup, ktorý môže prevziať krajina, aby e, vypočítala, že koľko v rámci teda toho 1,5% má každá inštitúcia prispieť, aby sa ten spoločný hrniec naplnil. Bankové trhy v Európe sú podľa mňa tak odlišné, že tu musíme pripustiť trošku väčšiu flexibilitu. Ja som sa za posledných 7 mesiacov zoznámil s takými bankovými trhmi, kde som sa rozprával s ich zástupcami, Eh, ktoré by som označil za až nudné, bez toho by som menoval konkrétne trhy, ale je tam prakticky nulová odchýlka dohora dolu, ale hm, také nové bankové trhy, keď sa pozrieme na tie úverové únie na jednej strane a napriek Credit Unions a potom Royal Bank of Scotland, tak to rozpetie, ktoré navrhuje komisia, no neviem, či to je vhodné a preto v odseku 11 3 sme dali členským štátom možnosť e, rozšíriť to rozpetie, aby sa to prispôsobilo rizikovému profilu ich bank, čiže od 10 do 300, 350, to sa stanoví v rámci členského štátu, to by malo byť možné, ale nie svojvoľne, avšak Mali by tam byť e, úpravy, ustanovenia v zmysle 11.3, určité usmernenia, na základe čoho sa musia vlastne e, vypracovať tie prístupy jednotlivých finančných inštitútov. Čiže musíme tu mať nejaký spoločný európsky prístup, ale maximálnu možnú flexibilitu. Ďakujem. Thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Teraz môžeme povedať, že uh 31. majerec je vlastne lehotou. 9. maja budeme hlasovať, plenárne, zasadnutie bude v júli. A teraz sa presudieme na bod programu číslo 17. A to sú systémy poistných záruk. Peter Skinner má slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. A keď nadviazeme na tému o bankových zárukách, vlastne poistné, poistná sféra je troška iná. Asi by som mal ísť domov a nechať to tak, ale určite sú ľudia, ktorí si myslia, že by tu nemali existovať žiadne garancie pre poistenovacie produkty. Nesúhlasím tým, hej? Pretože moderný finančný svet si vyžaduje určitú, určité zabezpečenie v tom zmysle, že ich produkty týchto v týchto sférach vlastne budú fungovať. Pre mnohých to znamená vlastne, že ide o celoživotné úspory a nejde, teda nechceme, aby ľudia stratili tieto prostriedky. Nakoniec e, my, politici, sme videli, že vkladateľe v niektorých členských štátoch majú problémy pri zisťovaní toho, kto je ako regulátor zodpovedný za tú či onú situáciu. Takže Európa v tomto zohráva veľmi dôležitú úlohu a ja vlastne som za to, aby tu boli nejaké jednoznačné pravidlá. Nakoniec poukázala aj komisia na to, že sa oberáme správnym smerom a e, sú tu ale rozdielnosti vo viacerých kľúčových oblastiach. Myslím si, že je dobré, ak aj EÚ zasahuje do istej miery aj keď nejde o celkovo európsku, európsky systém garancií pri, eh, v oblasti poisťovníctva, ale asi momentálne by sme si nemali brať príliš veľké sústo. Chceme koordinovať a chceme do istej miery aspoň plniť e, očakávania, ktoré tu sú v rámci EÚ aj zo strany členských štátov. Mali by sme asi troška tlačiť na dohľad, vnútroštátny dohľad, aby nebolo všetko riešené na úrovni EÚ. A ten, kto predstavuje ten dohľad, by mal byť vlastne schopný stále kontrolovať podniky a vedieť, mať prehľad o tom, čo sa tam deje. A mali sme diskusie aj s príslušnými orgánmi a to do toho zapadá som presvedčený aj o tom, že by mal e, existovať aj harmonizácia pravidel, aby vlastne došlo k dobrej štrukturalizácii e, týchto systémov poistných e, zárok. Napríklad systém na Slovensku by mal prejsť podobným procesom. Keď niekde skrachuje banka inde, tak vlastne by sa poisťovne mali poučiť aj z takýchto prípadov zahraničí. Podľa mňa by mala existovať 100% záruka proti stratám. A treba rozlišovať, ktoré poisťovne fungujú dobre, ktoré sú riadené dobre, ktoré nie, sú nie celkom dobre riadené. A treba mať na to, že poisťovne až tak často nezvyknú skrachovať. Ale občas sa to stane a ak no, by nastala takáto zlá situácia, treba zaistiť, aby predsa len bolo možné vyplatiť prostriedky tým, ktorí na to majú nárok. A otázka je, či vlastne sa splnia alebo naplnia nároky všetkých, e, respektíve či sa podarí uspokojiť nároky všetkých cítim empatiu aj voči tomu, že by mali byť kryté aj malé a stredné podniky. Myslím, že je tu aspekt proporcionality, ktorý treba zohľadniť. A pokiaľ ide o určité prahové hodnoty, to nemáme zadefinované a preto by sme to mali zadefinovať v rámci EÚ. Ako sa to týka, do akej úrovne sa to týka malých a stredných podnikov. Myslím, že komisia by mohla k tomuto predniesť aj nejaké návrhy, ale momentálne by som chcel povedať, že ako asi by bolo dobré, alebo bolo by dobré teda zahrnúť aj e, malé stredné podniky. Keď hovoríme o tzv. ex ante fonde, je tu otázka, ako ho financovať. A je dôležité, aby tí, ktorí majú poistky uzavreté, aby mali k dispozícii patričné prostriedky, keď príde na ich výplatu. Vlastne poistenie súvisí s tým, či to bude reálne vôbec e, potom pristúpiť k uvedeným krokom. Financovanie systému poistných záruk je aj aspektom subsidiarity. Asi by to tak malo aj, aj malo zostať. Vlastne sú tu aj skúsenosti z praxe takéto dôležité, aby boli vlastne rovnaké pravidlá bez ohľadu na to, kam ten spotrebiteľ sa obráči. Čiže keď, má, keď sa vytvorí nejaký produkt za určitým cieľom, tak samozrejme nad tým treba mať dohľad. A okrem toho sa majú tieto systémy kontrolovať a má sa poukázať na to, keď neslúžia patričnému účelu. A treba si zdieľať aj otázky správnej praxe. Pokiaľ ide o predbežné financovanie týchto systémov, možno by sme mohli použiť aj spoločné prostriedky, ale k tomuto sa ešte vyjadríme. A ocením aj vyjadrenia ostatných tieňových kolegov a verím, že sa dopracujeme k úspešnému koncu. Ďakujem. Ďakujem Petrovi a myslím, že teraz je priestor pre ďalšie vyjadrenia. Bien, merci, madame. Ďakujem pani predsednička. Otmar Karas, ktorý je naozaj nemôže pracovať, pretože mal nehodu, mi e, dal svoje poznámky, aby som mohol predniesť jeho komentáre Petrovi. Pre Otmara Karasa toto nemá byť harmonizované. Treba rešpektovať špecifickosť poisťovníctva v každej krajine. Tu súhlasí s pánom Skinnerom a pokiaľ ide o následovný bod, minimálna harmonizácia, pokiaľ ide o úlohu fondov, systém garancií poisťovní, by mal byť vlastne až v poslednom rade použitý. A ďalej by tam mali byť garancie v krajine pôvodu, treba chrániť e, spotrebiteľovanie podniky a aplikačné pole sa musí e, vzťahovať iba na životné poistky a nie na neživotné poistky. Ďalej, riziko pre daňových poplatníkov má byť čo najmenšie, európska a národná kontrola má byť posilnená, treba posilniť aj e, právo na spoluprácu dohľadných orgánov a treba do toho zapojiť aj európske úrady, ktoré e, tých e, vlastne profesných e, dôchodkových poisťovní tam, kde bol spôsoby financovania by mali byť rozhodované v rámci subsidiarity členskými štátmi. Pán Karas si rovnako želá, aby sme si všimli nasledovný bod. Správa Skinner navrhuje rozličné modely, Pán Karas si želá, aby sa spresnili a aby tam boli buď odškodnenia spotrebiteľov, alebo aby títo mohli svoje kontrakty presunúť do inej spoločnosti, aby mali e, garantované tieto e, vklady. Ide tu o detaily v oblasti definícií, solventnosť by sa nemala vzťahovať na niektoré témy a kým tieto body nie sú vyjasnené, tak nemôžeme v tejto oblasti navrhovať novú legislatívu. Pán Skinner takisto do toho zahrnul aj sporosredkovávateľov poisťovníctva, ale pán Kara sa nazdáva, že na nich by sa systém garancií nemal stiahovať, pokiaľ ide o odškodnenie spotrebiteľov, tak pán Karas si myslí, že to by malo byť dostatočne široké na to, aby sa rešpektovali špecifické situácie jednotlivcov, napríklad keď prebieha nejaká akcia e, na, súdnom konaní. Spotrebitelia vlastne E, by mali byť vylúčení v tom prípade, ak pracujú priamo pre poisťovne. Takže toto sú poznámky pána Karasa a ja som ich veľmi rád predniesol. Ďakujem. Ďakujem, Ole. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, Peter. Myslím, že ako vždy e, odvedli ste vynikajúcu prácu. A ja som sa snažil nájsť možno nejaké zádrhele v tej správe, návrhu správy a myslím, že eh, je dôležité spomenúť, že poistovníctvo je niečo iné ako bankové záruky a investície, respektíve ochrana vkladov a investícií. A ak sa to porovná, eh, tak to sú tri rôzne, rôzne druhy legislatívy. Takže myslím, že by sme mali zohľadniť aj toto, tak ako je to vo vašej správe zohľadnené. Chcel by som zdôrazniť, že ja som presvedčený, že ten princíp domovského štátu by sa mal uplatňovať. Som takisto za minimálnu harmonizáciu. Mohlo by to ísť na úroveň maximálnej, ale prvým krokom je samozrejme tá minimálna. A myslím, že by sme mali eh, diskutovať o rozsahu, ako ste to už načrtli, Myslím, že to je tiež to rozhodujúce. A mali by sme sa snažiť definovať, možno by sme sa mohli opýtať eh, komisie, čo vlastne spada do pôsobnosti. Mm, pretože ako sme už diskutovali a ako ste už prakticky expert tejto téme, eh, ktoré eh, druhy poistení spadajú pod Solvency 2, či životné poistky, či je to podobné ako dôchodkové fondy, ak sa využívajú ako dôchodkové fondy. No a ako viete, sú tu rôzne druhy dôchodkov v niektorých severských krajinách. To spôsobuje problémy v prípade Solvency 2. A mohlo by to spôsobiť problémy aj tu a preto si myslím, že to treba definovať. Hovoríte o 100% ochrane danom, v eh, danej lehote. A treba, musíte ma presvedčiť, prečo toto je správna vec. A takisto ste hovorili o rozšírenia pôsobnosti na podvodné poistné aktivity a sprostredkované zavádzanie. Pri tejto E, myslím, že nie je v texte komisie. A ja by som si rád vymyslel, že, e, teda vypočul, že <laughs> čo tým myslíte. Pretože v tej kompenzačnej schéme v Spojenom kráľovstve máte veľmi širokú definíciu krytia pre spotrebiteľa. Takže ak e, sa snažíte to, o to isté aj tu pre celú Európu, tak to asi musíte trošku vysvetliť, pretože potom to nie je už len o e, bankrote a podvode, ale je to niečo viac a mohlo by to byť dosť ťažké definovať, o čom to všetko vlastne je. A myslím, že keď tu hovoríme o odpovedí e, pánovi Bulmanovi, tak v tomto výbore e, konáme svoju prácu a chránime spotrebiteľa. Áno, dalo by sa to tak povedať, ale na druhej strane niektorí z nás e, máme zodpovedať za naše konanie a nie vždy eh, je možné všetko riziko mať eh, kryté, takže to je len taká moja malá pripomienka. No a financovanie. Ja sa snažím získať eh, primerané financovanie v tej kompenzačnej E, schéme pre investície, ako viete, to je financované ex ante. Mám o tom svoje pochybnosti a uvedomujem si, že niektoré iné inštitúcie tiež majú k tomu svoje pochybnosti a mali by sme asi o tom mať nejaké pochybnosti. A, a tu je to asi ešte primeranejšie mať pochybnosti, pretože e, keď sa opýtate, že koľké poistné spoločnosti naozaj zbankrotovali, alebo dokonca bol tam nejaký, boli tam nejaké podvody v tomto období a poisťovacie spoločnosti spôsobili aj problémy e, vo finančnom sektore, tak minimálne z toho, čo ja viem, e, tak opäť nie, mohli by, ale zatiaľ tomu tak nebolo, takže myslím, že je rozumné ísť krok za krokom. A vaše smerovanie je absolútne správne z môjho pohľadu, ale možno by sme mohli to trošku pozmeniť, trošku to zlepšiť. Ďakujem pekne. Sven, okay. Vicky, are you... Uh, dobre, Vicky? Bez mikrofónu, Vicky? No, it's your turn next. Uh, budete hneď následovať. Ja sa neponáhlám, ja môžem potom. Dobre. D, tri také malé mm, veci, pretože Peter vie o poistevnici domov viac než ja. Takže čo sa týka toho 100% krytia, mm, Neviem, či je to tak, že každý pri tom životnom poistení dostane naozaj vždy tých 100%. Neviem, či by sa to nemalo stanoviť trošku nižšie, eh, čo sa týka eh, lehovod na vyplácanie a tak ďalej. Viem, že keď ja si nechám vyplatiť poisku alebo niekto iný, tak eh, sú tam dosť veľké zrážky pri predaji portfólia. Napríklad nie je to také jednoduché preniesť eh, to portfólio k inému poskytovateľovi. Eh, no a tretia vec, opäť k podvodom, možno by sme tam mohli mm, dať niečo, že ak je ten podnik, ak je tam teda skonštatovaný nejaký podvod, ale ešte stále podnik solventný, tak uh, samozrejme treba na, na zodpovednosť. A teraz sa ospravedlňujem, musím odísť Sven. Takže v prvom rade Teším sa na spoluprácu. Už sme mali úspešnú spoluprácu, pokiaľ išlo o ten balík dohľadu. Pracujeme na paralelných schémach, schéma kompenzácie investorov, takže dúfam, že to... A takisto prajem Otmarovi e, Karasovi, aby sa mu stav čo najrychlejšie zlepšila, aby sa e, medzi nás e, čoskoro e, vrátili. Je to naozaj teda e, smutné. Mám niekoľko všeobecných pripomienok. Poprvé, Myslím, že máme tendenciu nebrať problémy vážne. Problémy, ktoré nás ešte nepostretli. A to je súčasťou problému aj pri tejto diskusii. Všetci si veľmi uvedomujú problémy v bankovom sektore a, a poisťovne momentálne Zdá sa vo všeobecnosti, sa, vo všeobecnosti sa vnímajú ako tí dobrí. Samozrejme, poisťovníctvo je iné než bankovníctvo a hlavným spúšťačom krízy nebolo poisťovníctvo a preto samozrejme treba s nimi zaobchádzať inak, ale zároveň by sme nemali dávať eh, možnosť vzniku nejakým mýtom. A jedným z tých mýtov je, že v podstate nemali nič dočinenia s krízou a že pre nich neboli žiadne problémy vzhľadom na krízu. Treba si veľmi dobre uvedomiť, čo sa momentálne deje na trhoch v eurozóne a takisto si musíme uvedomiť, čo by sa bolo stalo niektorým tým poisťovňam, keby sme neboli zachránili banky obrovskou intervenciou menovej politiky. Čo by sa bolo stalo poisťovňami, keby sme neboli zachránili banky, týmto zásahom menovej politiky, ako aj mnohými verejnými zárukami. Takisto poisťovne investovali bez rozmýšľania alebo bez nejakého veľkého zamýšľania sa nad potenciálnymi rizikami Uh, investovali na týchto problémových trhoch a dostali by sa aj oni do problémov, keby sme neboli urobili to, čo sa nikdy nemá robiť a síce verejné, problémy, eh, verejné peniaze investovať do súkromných eh, podnikov na riešenie problémov. Takže mali by sme byť trošku obozretnejší, mali by sme povedať, že nuž, možno sa vyskytne prípad v bankovom sektore, ale eh, v sektore poistení sa je to iné. Takže Minimálne tieto veci by sme mali veľmi dôsledne sledovať. No a chcel by som ešte dve veci nadniesť. Prvá. Musíme veľmi pozorne eh, sledovať celú tú tému too big to fail, podobne ako to bolo v bankovníctve, že teda či sú tu aktéry, ktorí by boli súčasťou tohto systému alebo sú v systéme, ak existuje, v aktéri, ktorí v prípade bankrotu by boli príliš veľkí na to, aby e, vlastne dodržali e, všetky tieto sluby. Takže aj e, veľkosť musí byť jedným z faktorov v týchto systémoch. Po druhé, je dôležité zamyslieť sa nad otázkou ex ante a ex post. Nemali by sme byť až taký plný seba dôvery, eh, že to ten, a, a byť presvedčený, že systém poistenectva je taký stabilný, že to odôvodňuje eh, jednoduché finančné systémy ex post. Myslím, že sú dosť dôležité argumenty aj proti tomu. Napríklad, ak poisťovňa zbankrotuje, tak už jednoducho neprispieje k vlastnej záchrane, aby som teda použil jeden z tých argumentov, ktoré považujem za veľmi dôležité pre systém financovaný ex ante. Po druhé je to procyklické. Ak je nejaký veľký problém na finančnom trhu a urobíte všetko ex post, tak v prípade, kedy to má veľký dopad na trh, asi budete mať obrovské problémy, keď by ste žiadali po tie, o, o tie príspevky ex post, takže poprosím kolegov, aby to zobrali vážne. Sú dobré dôvody, prečo v bankovníctve a v kompenzácii investorov máme ex ante financovanie a myslím, že aj v niektorých existujúcich systémoch je to ex ante mám problém akceptovať, že v sektore poisťovníctva by to z definície malo byť financované ex post. Okrem toho e, vidím tu tiež určitý problém v e, celej tejto diskusii o minimálnej a maximálnej harmonizácii na jednej strane a, a domovský a hostovský štát na druhej strane. Musíme sa rozhodnúť. Ak sa rozhodneme pre minimálnu harmonizáciu, tak to bude znamenať, že existujúci uh, existujúce systémy budú odlišné, ak zároveň budeme, tak ako spravodajca navrhuje, eh, uprednostňovať nejakú reguláciu na domovskom trhu, tak eh, budú rôzni aktéry na rovnom trhu, eh, na ktorých sa bude vzťahovať rôzna úroveň ochrany podľa toho, akú majú domovskú krajinu. No a to by skresovalo o hospodárskú súťaž v oblasti, kde by k tomu nemalo dochádzať. Takže ak by sme sa rozhodli pre minimálnu harmonizáciu, tak bude potrebný prístup podľa hostovskej krajiny. A toto je vec, o ktorej by som ešte trošku rád ešte trošku podrobnejšie diskutoval v budúcnosti aj s inými spravodajcami. A moja posledná pripomienka sa týka otázky malých a stredných podnikov. Sharon už na to mm, narážala a dúfam, že v správe budeme môcť zdôrazniť, že ak sa to bude vzťahovať len na e, fyzické osoby, tak to nie je celkom to, o čo nám ide. Ak sú tam nejaké právne úvahy, e, o ktorých to, mm, sa to odvíja, tak Peter nám to môže vysvetliť, ale myslím, že by sme mali zvážiť zmenu. E, takže toľko moja prvá prvá reakcia, moje prvé pripomienky. A najviac ma zaujíma, aby som to teda zhrnul, aby sme zabezpečili, že v konečnom dôsledku príspevok k týmto systémom e, by v zásade mal byť ex ante v závislosti od rizika e, v súvislosti s konkrétnou poisťovacou spoločnosťou a po tretie treba zohľadniť systemické riziko Čiže ak je niekto príliš e, veľký, je tam veľká šanca na nejakú potenciálnu nesom, e, platobnú neschopnosť, ktorú potom budeme si zachraňovať verejnosť, tak tam musia byť nejaké väčšie príspevky do týchto systémov, ale e, teším sa na diskusiu, pretože e, to vychádza z e, dobrej ekonomiky a nájdeme riešenie, ako, to, ako sa dohodnúť a teším sa teda na spoluprácu. You, um... Ďakujem. Píca, keby ste to zhrnuli veľmi stručne. E, veľmi stručne. A veľmi ma mrzí, čo počujem o pánovi Karasovi. E, nebol som celkom presne informovaný, snad mi to Jean-Paul potom povie, no takže e, k jeho pripomienkam áno, môžem sa pozrieť na tie spotrebiteľské transfery, spomínala to aj Vicky, Ford, prevod z jedného podniku na druhý. Môžem sa na to pozrieť správe ďalej. Vzdielaná zodpovednosť, či navrhovať novú legislatívu alebo nie, e, pokiaľ ide o sprostredkovateľ. No, o tom sa musíme trošku lepšie porozprávať. Možno nie je potrebná nejaká nová legislatíva, ale legislatíva súvisiaca so Solvency 2 to bolo možno zatiaľ vynechané, takže možno nám tu niečo z tej skladačky chýba a mali by sme to dať dokopy. Takže k tomu sa ešte vrátim. Pán Karas je tiež veľmi technicky zbehlý v tejto oblasti poisťovníctva. Má nám čo ponúknuť. Ole Schmidt. Ole. Ďakujem za podporu. Ale problém pri tom polovom predaji. Mm, bol tam spravodajca za liberálov, aj keď možno ja nie som úplne e, celkom za to, ako to dopadlo v prípade Equitable Life. Tam boli ešte určité témy otvorené, No a možno niekto jednoducho sa len nezamyslel nad tým, že ak podnik niečo slubuje, tak možno ten slub nesplní a možno niekto si myslel, že trhy budú stále rásť. Jednoducho takto to nie je. No a tu sme. Musíme takýto predaj možno nie celkom e, pravdivý brať do úvahy, že sa to vyskytuje. No a musíme sa pozrieť opäť na to, čo je v e, prípade Equitable Life na papieri myslím, že to bol dosť rozhodujúci bod, pokiaľ sme zvažovali tú cezhraničnú reguláciu a, a tak ďalej. Čo sa týka financovania, máme rôzne družstva, e, spoločné fondy, vzájomné fondy, napríklad sú aj na kapitálových trhoch, je to tak vo Francúzsku, v Británii, v Nemecku. A potom sú malé poisťovacie spoločnosti, veľké poisťovne a rôznorodosť Ehm, nadnáša mm, zásadnú otázku, ako financovať vôbec tieto systémy ochrany ehm, a pokiaľ idú napríklad o tie nadbytkové fondy, ehm, ak je to v rámci členského štátu alebo sa to preniesie cez hranice, tak tu vstupuje do toho nová eh, dimenzia, aj keď možno zatiaľ je to len také čisto eh, severoeurópske. Neviem, či inde sú zatiaľ takéto fondy, ale ak im Mm, ak im nebudeme pozerať na prsty, tak možno ich za chvíľu budeme mať e, aj inde. No a podobne to je ako v prípade Solvency 2. E, všetci takmer oplešateli z toho, keď sa snažili dopracovať k nejakému návrhu, ktorý by obstál. E, ja viem, o čo teda vám ide, ale je to podobne ako v prípade bankovníctva. Mnohí si naozaj pôjdu po krku a budeme sa musieť veľmi snažiť o kompromis. No ale začneme teda diskutovať. Zodpovednosť, áno, súhlasím, v konečnom sledku všetci máme zodpovednosť, e, musí tu byť nejaká záchranná sieť práve pre tých, ktorí sú najzraniteľnejší, ktorí možno uzatvorili nejakú neférovú zmluvu a treba, aby my ako regulačný orgán, ako politici sme prijali určitú zodpovednosť, určitú časť zodpovednosti, ale dúfam, že to budú naozaj zriedkavé udalosti, pretože Solvency 2 by tu mala sa vlastne uplatniť. No súhlasím s tým, čo hovoril Sven, a čo ľudia hovorili o tom 100% krytí. V niektorých krajinách, kde je to 100% krytie, uh, je, nemali by sme ich žiadať, aby od toho sa odkláňali. Takže e, možno by sme mohli hovoriť o tom, akú úlohu zohrá subsidiarita. Mm, takže sú tu aspekty, ktoré treba zvažovať, aby sme tým, že budeme žiadať o viac, nedostali v končnom úsledku menej. A k tomu, čo hovoril Sven, e, samozrejme veľmi to súvisí so Solvency 2, E, takže mali by sme sa naozaj vrátiť k tej diskusii o Solvency 2. Skutočne som už zvedavý na tie vykonávacie predpisy. No ale keď sa pozrieme na to, čo je v Solvency 2, tak uh, tie kapitálne požiadavky sú dosť odlišné od toho, čo skutočne funguje napríklad v sektore bankovníctva, uh, aké sú minimálne požiadavky kapitálové, čo je tam ešte, aká rezerva a potom je tam e, druhá vrstva intervencie zo strany regulátora. A keď sa pozrieme na tie kapitálové požiadavky, tak e, naozaj je tam už veľmi tenká vrstva e, toho, čo by vlastne museli všetky podniky mať, ehm, aby mohli vôbec fungovať na ktoromkoľvek trhu. Čiže musíme sa najprv pozrieť na to, čo už máme v praxi, čo sa už uplatňuje a čo už máme ako legislatívu upravené, takže nie je to tak úplne jednoduché Ehm, musíme sklbiť to, čo tu máme v praxi, čo je v Solvency 2, urobiť tú kvadratúru kruhu, porozprávať sa o vykonávacích eh, predpisoch, eh, ktoré budú eh, potrebné od 1. januára 2013. To je pre nás ten najdôležitejší dátum. Takže ďakujem vám všetkým za vaše príspevky. Teším sa aj na diskusiu. Ďakujem, Peter. Lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov je 2. 22. marca na popoludnie. 24. mája budeme hlasovať a potom na plene to bude v júni. A teraz tu máme posledný bod pre dnešného programu. Globálna správa o ekonomických záležitostí. Dávam slovo spravodajcovi. Ďakujem. Uh, chcem dať tieňovým spravodajcom takú štruktúru, mm, stručnú štruktúru mojej správy. Mm, poprvé, myslím si, že musíme vychádzať z toho, že e, rovnováha e, globálneho riadenia v súčasnosti sa líši od e, minulosti od situácie v minulosti. Globálne ekonomické riadenie sa vyvíjalo od druhej svetovej vojny a veľa vecí sa odvtedy zmenilo a teraz máme celkom odlišnú ekonomickú realitu. Došlo e, k vývoju, e, tie najdynamickejšie ekonomiky sa vyvíjajú a vlastne v súčasnosti máme globálnu ekonomiku, v minulosti to bolo západná a americká ekonomika a tie ostatné ekonomiky boli kde si na okraji, takže západná ekonomika mala prevahu. V súčasnosti tomu už tak nie je. Máme e, tu vynárajúce sa ekonomiky a možno, že jedným z dôvodov tejto ekonomickej krízy bolo aj to, že globálna ekonomika sa neprispôsobila tejto novej situácii a nedosiahla sa rovnováha. A keď hovoríme o rovnováhe a nerovnováhe, tak treba mať na zreteli skutočnosť, že nerovnováha tu bude vždy. Celé desaťročia sa sme si neuvedomovali chudobu v treťom svete a to bola súčasť tej nerovnováhy. A toto všetko sa v dnešnej dobe zmenilo. Je dôležité pripomenúť, že v posledných 30 rokoch sme videli, ako sa zmenil spôsob života ľudí, e, že ľudia, ktorí žijú v blahobite, sa z tisíc zmenilo na 4 milióny, z tisícov na milióny. A to je naozaj situácia, ktorá charakterizuje globálnu ekonomiku. Je dôležité, aby sme na cel globálnej úrovni sa snažili získať transparentnosť, e, pravidla stability finančného systému. Myslím si, že potrebujeme správne chábať aj e, monetárnu situáciu a e, problémy, s ktorými teraz sa boríme, ako napríklad kríza, tá, tak to je vlastne dôsledkom rozličných menových politík. USA nám robia problémy s ich menovou politikou. A treba takisto myslieť aj na menovú politiku USA, kde môžeme nájsť korene problému e, v tejto monetárnej oblasti. Takže treba všetko brať do úvahy, ale keď hovoríme o nerovnováhe, nemôžeme zabúdať, že e, za túto nerovnováhu nie je zodpovedný len jeden činiteľ. E, vždy sú tu ďalšie e, činiteľe, ako napríklad prebytky, ale keď sú niekde prebytky, tak inde sú deficity a práve tieto deficity spôsobujú prebytky. A keď ekonómie utrácali viac, vytvorili prevahu niekde inde. Nemyslím tým iba na Európu, môžeme to aplikovať aj na iné časti ekonomiky. Čínsky prebytok má dopad na deficit v USA a je potrebné všetko vnímať ako celok. Myslím si, že musíme rozvinúť tie najdôležitejšie pojmy Poprvé, e, celosvetové inštitúcie. My sa musíme ubezpečiť o tom, že v kontekste MFF, e, MMF máme veľmi dôležitú úlohu. E, a musíme takisto garantovať aplikáciu pravidiel stability a transparentnosti. Často je tu problém, ktorý vyvstáva v súvislosti so solvent, solventnosťou 2 a to všetko eh, je prepojené s tým, ako my pristupujeme k svetovej spolupráci a k svetovým problémom. Preto je dôležité uvedomiť si, že eh, Medzinárodný menový fond je inštitúciou, ktorá eh, tento problém vo veľkej miere pokrýva a takisto vlastne by sme mali e, sa mali do toho zapojiť aj G20, aby sme dosiahli väčšiu mieru transparentnosti. A pokiaľ ide o menovú globálnu politiku, tak ja si nemyslím, že by sme mali mať nejaké kľúčové pravidlá na e, vlastne vývoj jednotlivých svetových mien. E, ale myslím si, že by bolo dobré mať nejaký základ. To by bol už dobrý pokrok. Ak ne, my nemôžeme garantovať náležitú disciplínu v oblasti politiky, lebo už na začiatku som povedal, že monetárna politika je tým e, pôvodcom problémov spojených s menami. No a ešte tu máme tretí problém, aby sme mali stabilnejší ekonomický rozvoj, tak musíme vnímať a musíme brať do úvahy aj svetový e, obchodný systém, ktorý je asymetrický. Svetové trhy nie sú tak otvorené, ako by mali byť a veľmi často je to na úkor Európy a to potom vysvetľuje niektoré naše deficity. Keby sme mali otvorenejší obchod v oblasti e, služieb, tak by mala celá Európa z toho úžitok a mohla by viac exportovať a rovnako by sa možno znížil deficit a možno by došlo aj k vytvoreniu prebytkov. E, musíme v tejto svetovej perspektíve vnímať aj poľnohospodárske trhy. To je príležitosť pre chudobné krajiny exportovať E, niektoré e, druhy tovarov a my vieme, do akej miery je táto problematika citlivá. Ale ak chceme vyrovnanejší prístup k svetovej ekonómii, musíme tiež e, pristupovať k sektorom svetovej ekonomiky a riešiť ich ktoré, vlastne k tým sektorom, ktoré túto krízu spôsobili a spôsobujú. Teda ja som sa v mojej správe snažil stanoviť také hlavné ciele a pozrieť sa, ako je možné prispieť e, k tejto situácii a jej vyriešeniu a rovnako by sme sa mali trošku pokúsiť vzdialiť od tých štruktúr, ktoré máme v súčasnosti. E, teda myslím tým na situáciu, ktorá tu existuje od druhej svetovej vojny. Je to veľmi zaujímavá téma, ale bude to mať istý dopad. Ak Európa chce rozvíjať realistickú e, víziu na svetovej úrovni a zároveň aj stabilné štruktúry, ktoré by reprezentovali modernú svetovú ekonomiku, tak možno, že by sme mohli e, pripraviť akýsi model pre budúcnosť. Keď buď myslíme trošku ináč dnes, pozrieme sa na vývoj v Japonsku napríklad, my potrebujeme svetové e, inštitúcie stabilné a rovnako potrebujeme aj realistické ciele, ktoré by vytvorili stabilnú bázu. Takže ja už sa teším na debatu na túto tému a e, teším sa aj na rozprávu s tieňovými spravodajcami. Edvard, je tam, nech sa páči, dávam vám slovo you or started one country but grew, spread all over. The... Táto finančná kríza bola medzinárodná, začalo to v jednej krajine, ale rozšírilo sa to. Je to medzinárodné, problém dlhov, je na oboch stranách Atlantiku globálna nerovnováha, jednoducho globálna. Takže súhlasíme, že medzinárodné problémy vyžadujú E, globálne riešenia. Súhlasím s pánom Hökmarkom, že Európsky parlament by mal k tomu prispieť. Je to obrovská zodpovednosť. Mali by sme pripomenúť, že medzinárodný menový systém skolapoval v auguste 1971 a dnes tu máme dočasné riešenie z roka na rok, A ešte niektoré základné otázky neboli zodpovedané, či máme dostatočnú likviditu, čo kvalita, je korektné požívať národné meny na medzinárodné platby. Takže súhlasím aj s tým, že niektoré medzinárodné inštitúcie sú akousi uh, relikviou už z minulosti. Uh, musíme si položiť otázku, či e, táto medzinárodná agentúra je cestou do budúcnosti. Prečo e, sa nepozrieme skôr na to globálne riadenie? Prečo by sme to nemohli inštitucionalizovať na úrovni G20, ako to potom bude prepojené na MMF a ďalšie inštitúcie? Pretože MMF, Svetová banka, IFC, VTO, to je výkonná časť. Ale potrebujeme určité riadenie. Momentálne to, na to slúži G20, ale Eh, sú diskusie o tom, že by sa to mohlo formalizovať trošku viac. Takže tie otázky tu sú. Najprv teda to riadenie. Musíme riešiť korupciu, transparentnosť, menové témy, to, čo sa tu spomínalo, inflácia, eh, či už potravín, ropy, a preto sa snažíme o globálnu stabilitu. Takže ako tieňový spravodajca sa naozaj teším na spoluprácu s pánom Hekmarkom a ako spravodajca e, sa teším na spoluprácu, pretože ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá téma, ktoré by parlament, ku ktorej by parlament mal zásadne prispieť. Ďakujem pekne. Pani Hübner, nech sa páči, Danuta. Ďakujem pekne, pani predsednička Gunnar. Myslím, že máte pred sebou takmer nemožnú úlohu, takže plne sympatizujem a budem sa, pokus, budem sa pokúšať prispieť k hľadaniu riešení. Súhlasím s oboma kolegami, že globálne riadenie dnes je nesmierne dôležité, je to súčasťou našej reality a budúcnosti a myslím, že potrebujeme globálne ekonomické riadenie nielen preto, že tie globálne otázky vyžadujú globálne riešenia, ale vo všeobecnosti trhy potrebujú pravidlá a globálne trhy, ktoré sú kombináciou národných zvrchovaných trhov, tiež potrebujú takéto pravidlá a to ešte viac, ale myslím, že tiež musíme teraz klásť väčšiu pozornosť prikladať e, ekonomickému riadeniu vzhľadom na tú globálnu nerovnováhu, ako ste spomínali. A Musíme eh, organizovane reagovať na tieto globálne nerovnováhy a to sa nedá, pokiaľ nemáme dobre fungujúce globálne ekonomické riadenie. A samozrejme kríza odhalila nedostatky toho, čo máme dnes k dispozícii. Odhalila to, čo nám chýba, Eh, ale možno aj nedostatok kompetencií existujúcich inštitúcií. A toto vákuum naplnili neformálne inštitúcie, ktoré tu eh, vznikli relatívne rýchlo, keď nastala kríza a všetky tieto inštitúcie ad hoc boli nesmierne dôležité a sú eh, vzhľadom na nedostatok permanentných inštitúcií globálneho riadenia, ale ako ste povedali, dôležitá je transparentnosť v tom globálnom riadení. Ad hoc dočasné inštitúcie nám nedávajú tú potrebnú transparentnosť, e, takže nie je to trvalým riešením e, súčasnej situácii. A samozrejme, úloha týchto neformálnych inštitúcií sa prezentuje na základe G20, čo sa vzniklo a vyvinulo veľmi rýchlo. A keď sa pozriete na G20 v histórii existencie G20, tak to dostatočne ďaleko pokročilo, aby e, vlastne G7 či G8 stratila svoju dominantnú úlohu. To je absolútne jasné, ale musíme sa zamyslieť nad tým, že do akej miery tá 13 či 12 podľa toho, či sa e, vychádza z G8 či 7, či tých 12-13 naozaj e, je pripravených chopiť sa globálneho vodcovstva. Nie som si istá, že naozaj pocitujú tú zodpovednosť, ktorá je potrebná, takže ja si myslím, že skôr by sme si mali zachovať tie ad hoc inštitúcie, najmä G20, hlavne ak budeme mať tú pokračujúcu nestabilitu, na medzinárodnej úrovni a to by teda nemalo pretrvávať. V 2008 boli veľmi efektívni, lebo pracovali na základe strachu, ale keď ten strach sa rozplynul, ako je to dnes, tak eh, vyvstávajú nové záujmy, iné záujmy. A tretia vec, ktorú by som tiež chcela spomenúť, a spomínali si to Gunnar možno trošku inými slovami, ale myslím, že to globálne riadenie na to by bolo účinné, musí zohľadniť záujme všetkých zainteresovaných, pretože inak tie rozhodnutia nebudú rešpektované a nedopracujeme sa k nejakým trvalým riešeniam. No ale moja otázka, dúfam, že vaša správa na to zareaguje, je, že či už dnes sme pripravení na zdieľanú dlhodobú víziu z globálneho pohľadu alebo či by sme mali byť iba pragmatickí, pretože keď sa pozriete na záujmy, na nerovnováhy, samozrejme niekto to musí monitorovať, niekto na to musí reagovať, ale vidíme, že sú tu rastúce rozdiely v pozíciách národných záujmoch a tá nerovnováha vlastne prináša rôzne národné javy a procesy, takže nie som si istá, že už teraz sme pripravení na nejaké spoločné, spoločnú víziu a asi by sme sa mali pokúsiť o pragmatické riešenia. Ďakujem pekne. Thank you very much. Gunnar, do you wish to take the floor? Very nice to... Gunnar, áno, eh, zhrniem diskusiu. Je to veľmi ľahké. Ďakujem pekne za dobré a mm, milé pripomienky. Ukazuje to, že veľa môžeme spolu dosiahnuť. G20 je vyjadrením toho, že sa globálna ekonomika zmenila e, oproti tomu, ako to bolo, keď sme mali G7. A napriek tomu si človek stále môže položiť otázku, či toto je správny smer, ako všetkých do toho zapojiť, pretože G7 to bolo pre tie veľké hospodárstva, ktoré rozhodovali. Niekedy to bolo nevyhnutné vzhľadom na ich význam, ale nie je to práve najreprezentatívnejší spôsob, ako zohľadniť všetky názory. No a všetci sme ovplyvnení krízou, ktorú sme videli za posledné roky ale keď hovoríme o globálnom hospodárstve a globálnych inštitúciách, musíme sa zamyslieť aj nad veľkými globálnymi úspechmi, ktoré sme tu videli za 30 rokov po tom, čo vlastne všetky globálne inštitúcie viac menej stratili svoj vplyv, pretože skutočný globálny rast e, sa rozbehol v 80. rokoch, keď už sme nemali systém Bretton Woods a keď sme mali otvorené finančné trhy a e, tá cesta od 1 miliardy ľudí, ktorí žili v prosperite, k 4 či 5 miliardám ľudí, ktorí žijú v prosperite, je dosť, dosť podstatná zmena. A to musíme podporiť aj do budúcnosti. Takže myslím si, že trik je v tom, ako zabezpečiť ten globálny rámec transparentnosti a všetkých zainteresovaných, ako zdôraznili moji kolegovia. Ale treba zabezpečiť aj flexibilitu pre rast Určitým spôsobom to vyzerá ako také pohrávanie sa so slovami či s frázami. Nie je to stabilita, ba, rovnováha, ale potrebujeme stabilnejší a dynamickejší rozvoj. To je trošku iné. Stabilné inštitúcie, ale dynamický rozvoj. A ak dosiahneme politickú agendu EÚ, ktorá by to mohla na globálnej úrovni ovplyvniť, tak by to bolo úžasné. Ďakujem pekne. Ďakujem, Gunnar. Môže to byť e, veľmi zaujímavá správa a Teraz harmonogram. Momentálne je to také dosť voľné, lebo máme tu naplánovaný celkom dlhý, dlhý harmonogram, takže 19. apríla bude predložený návrh, lehota na pozmeňovacie návrhy 10. mája, potom e, pozmeňovacie návrhy preberieme 14. júna a hlasovať by sme mali 19. septembra e, s tým, že v oktobri, v prvom oktobrovom e, pléne by sa to malo dostať do programu ale pozerám sa tu na harmonogram G20 a možno by ste to mohli zobrať do úvahy. E, posledný summit G20 v Cannes bude 3. 4. novembra, čiže oktobrové plénum by bolo ešte e, časovo schodné, ak no možno je to také zbožné prianie, že by to aspoň teoreticky zobrali do úvahy na stretnutí FMCPG v Paríži. To je 13. až 15. oktober. A možno keby sa nám to podarilo dostať do plena ešte v eh, druhom plene v septembri, tak eh, mm, by to nebolo úplne na posledný moment. Eh, možno sa nad tým zamyslíte, nad tým harmonogramom, možno by sa to dalo prispôsobiť. A myslím, že mali by sme si stanoviť nejaký cieľ, čím skôr budeme mať agendu, nejakú, nejaký, nejaký postup, tak e, o to lepšie. Samozrejme, máme ešte na to čas a myslím, že tie sa tiež súhlasí. Takže dobre, zohľadnite to. 19. apríla teda je tá ďalšia zastávka. Ďakujem pekne a myslím, že týmto môžem schôdzu uzavrieť. Ďakujem pekne. Oh.